Cominciamo, cominciamo i nostri lavori. E Takže začneme s popoludnejšou prácou. Vítame tu predsedu Európskeho parlamentu, pána Bozeka. Srdečne vás tu vítame. Tešíme sa, že ste sem k nám prišli. 5 rokov ste boli členom tohto výboru v minulom funkčnom období Európskeho parlamentu. Naša spolupráca bola vždy vynikajúca. A ak dovolíte, rovno vám dám slovo. Budeme hovoriť o Európskom energetickom spoločenstve. Pán Delor sa tým tiež zaoberal. Je to zaujímavý projekt. Ide o integráciu Európskej únie v oblasti energie. Takže máte slovo, pán predseda parlamentu. Ďakujem pekne, pani predsednička. No už cítim sa, ako by som sa vrátil domov s vami, členmi výboru ITRA, sa cítim naozaj ako doma, pretože, ako už spomínala pani predsednička, bol som členom výboru ITRE v predchádzajúcom volebnom období. Súčasne som sa takmer všetkých zasadnutí, teraz to už možné nie je, lebo nemám čas. Za rok a pol, čo som predsedom parlamentu, som viackrát prišiel Eh, na vaše a Veľmi rád to za každým robím. Už tu bolo povedané, že ITRE je môj domovský výbor a preto by som rád odprezentoval členom tohto výboru mm, projekt, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý pre budúcnosť Európskej únie. Chcel som to ako prvým prezentovať vám, výboru ITRE. Ide o politickú myšlienku, ktorá zatiaľ nebola podložená nejakými hlbokými vysvetleniami. Taká určitá politická myšlienka, taký politický nápad, pokiaľ ide o Európske energetické spoločenstvo. Zatiaľ nemáme žiadne detailné, žiadne podrobnosti tohto programu. Takže na to som sem prišiel, sem k vám, aby som sa dozvedel, čo si o tom myslíte vy, či je to niečo, čo sa oplatí, alebo či vás to skôr znepokojuje. Takže s vami som to chcel najskôr prediskutovať. Iste viete, že zmluva o SUO, spoločenstve pre uhlia a oceľ, už neexistuje jej platnosť uplynula, uplynula, ale myslím si, že práve teraz je na mieste venovať sa energetike. Možno je to niečo podobné ako pred 60 rokmi uhlie a ocel, energia. Vtedy zrejme otcovia zakladatelia, naši starí otcovia, si dokázali ani len predstaviť, že by existovalo spoločenstvo pre uhlia a ocel. To si musíme takto uvedomiť pretože to bolo niečo nevydané v Európe, niečo bezprecedentné. A teraz podľa mňa je potreba, historická potreba venovať sa otázka energetike komplexne. Ropa, zemný plyn, výskum, inovácie, spoločenstvo pre jadrovú energiu existuje, pre výskum v oblasti jadrovej energie, toto je mimoriadne užitočné spoločenstvo. Takže Európska komisia robí veľa. Vy ste viete, že pán komisár Oettinger povedal, že jeho prvou prioritou je implementácia existujúcej legislatívy. Druhý balíček pre energiu zatiaľ nebol implementovaný, toto veľmi dobre vieme, už ani nehovorím o treťom balíčku o energii, takže uh, Máme tam veľké problémy. Problémy rovnako vznikajú, pokiaľ ide o vzájomné dorozumenie o tom, ako by mal ten tretí balíček vyzerať. A komisia chce predložiť nové projekty. Ide o akčný plán na 2020, energetická účinnosť v rámci stratégie e, Európa 2020, k jadrovému odpadu, a druhá edícia um, akčného plánu v oblasti energetickej účinnosti a tak ďalej. Takže je tu naozaj mnoho legislatívy, ktorá už je alebo sa priplavu, pripravuje. Na plene sa onedlho bude hlasovať o zabezpečení dodávok zemného plynu. Náš výbor to odhlasoval pred pár mesiacmi. Takže ešte raz opakujem, v Európskej únie sú obmedzené zdroje energie a je tu rastúca súťaž medzi rôznymi časťami sveta o prístup k zdrojom, ktoré budú v budúcnosti ešte vzácnejšie. Takže my potrebujeme takých určitých európskych šampiónov, nie národných šampiónov, pretože takí by neboli dostatočne silní v svetovom meradle. V porovnaní s rastúcou Čínou, Indiou alebo Brazíliou. Takže tí národní šampióni by v takéto globálnej súťaži nemuseli obstať. Takže potrebujeme takých európskych. A tiež sú tu určité problémy v oblasti energie, ktoré vznikajú mimo Európskej únie. Chápu to aj naši občania, keď e, sa im zrazu vypne kúrenie vzhľadom na prerušenie dodávok energie z krajín mimo Európskej únie. Takže áno, je potrebné posilniť spoluprácu, musíme ďalej diverzifikovať zdroje energie, obnoviteľné zdroje energie, musíme využívať jadrová energia, solárna biopaliva, účinné využívanie energie, skladovanie z energie, znižovanie emisí z fosílnych palív. To všetko sú kroky, ktoré je potrebné podniknúť. A toto všetko vychádza z výskumu. Ak výskum nie je postačujúci, eh, tak je to samozrejme negatívne. Máme málo spoločného financovania inovácií, výskumu. Potrebovali sme možno nejaký veľký zdroj financovania, tak aby sme vytvorili platformu pre spoločné inovácie, spoločný výskum, spoločnú technológiu. A potom je dôležité prepojenie na spoločnom trhu. Takže ako to celé pragmaticky naštartovať? Máme tu tri návrhy. Ako začať? Poprvé, posilnená spolupráca, pokiaľ ide o energetické siete, siete energie, už som spomenula to prepojenie, potom po druhé spoločný fond na financovanie nových technológií spolu so strategickým technologickým plánom Zatiaľ jasné na tieto účely nemáme, hoci by bolo veľmi užitočné. A potom po tretie, vytvorenie skupín na nákup, na obstarávanie plynu. Čo vlastne znamená táto tretia možnosť? Nejaké spoločné nákupné skupiny tak, aby sme nemali 27 individuálnych bilaterálnych rokovaní s dodávateľmi energie, ale aby sme to celé zjednodušili, aby to bolo koherentné. A tu môžeme stavať na existujúcej legislatíve a môžeme vyrokovať s externými dodávateľmi spoločne zmluvy o dodávkach. A tiež pokiaľ ide o rozdelenie dodaného plynu medzi členov Európskej únie. Čiže ide o investície do zásobníkov, do rezerv a do energetických sietí. Toto sú veľmi dôležité prvky. Samozrejme, že by tu mohli vzniknúť určité právne ťažkosti, ale tieto nie sú veľmi vážneho charakteru, ak naozaj chceme realizovať Lisabonskú zmluvu, chceme fungovať v zmysle Lisabonskej zmluvy, ktorá hovorí o solidarite v oblasti energie. Energetika je priamo vyzvihnutá v Lisabonskej zmluve. Tiež bez ohľadu na to, aké riešenie, pre aké riešenie sa rozhodneme, toto Európske energetické spoločenstvo musí fungovať na báze optinu, že členské štáty musia mať možnosť pridať sa k nemu, keď budú pripravené, pretože možno nezačneme všetky členské štáty naraz, možno začneme s menšou skupinou členských štátov. Samozrejme, že by bolo lepšie, keby sme začali všetci spolu. Samozrejme, ale ak to nebude možné, tak možno začneme s menšou skupinkou štátov a ostatné členské štáty musia mať možnosť optinu, teda pridať sa neskôr. Myslím, že tých 9 členských štátov by bolo takým minimum. To by bolo také dobré riešenie na začiatok. Máme tu tri hlavné výhody, ktoré nám prinesie takéto energetické spoločenstvo. Tri hlavné výhody. Poprvé, rozsah, uh, úspory z rozsahu. Úspory z rozsahu ako prvá výhoda. Ja som sa nedávno vrátil z Číny a tam tie úspory z rozsahu, teda to, že sa všetko robí vo veľkom, naozaj sú mimoriadne hmatateľné, takže aj v Európskej únii, keď budeme robiť veci spoločne, môžeme dosiahnuť úspory z rozsahu, ale musíme byť jednotní. Pokiaľ ide o otázku energetiky, máme tu 500 miliónov obyvateľov, je to najväčší hospodársky priestor celosvetovo. Po druhé, druhá výhoda, Vnútorne by to mohlo členským štátom pomôcť investovať do naozaj nákladných eh, sietí. Vznikli by vznikla by väčšia právna istota pre spoločnosti, ktoré fungujú na trhu s energiou. Právna istota z dlhodobého hľadiska na veľkom trhu. Mali by eh, správne stimuly na dlhodobé investície čo by pomohlo získať, uvoľniť zdroje na výskum a vývoj na európskej úrovni, v európskom meradle, tak aby sme potom obstáli v tom meradle svetovom. Zelené technológie, obnoviteľné zdroje energie, účinné využívanie, skladovanie energie, aj jadrová energia. Máme už Euratom, ktorý výborne funguje. A potom ešte tretia výhoda, Vytvorili by sme naozaj mocný obchodný blok vďaka tým úsporám z rozsahu čo by nám umožnilo spoločne vyjednať zmluvy o dodávkach ropy, zemného plynu a ďalších zdrojov energií. A takto by sme napríklad mohli dosiahnuť nižšie jednotkové ceny pre naše paliva. Takže by sme posilnili konkurencieschopnosť nášho hospodárstva. Toto je tretia veľká výhoda. Dovolte ešte niekoľko poznámok, pokiaľ ide o vzťahy EU-Čína. Ak dovolíte, na záver diskusie by som ich mohol preniesť, lebo to sem nechcem e, miešať do tejto hlavnej témy, ktorou je e, diskusia o Európskom energetickom spoločenstve, ale e, naozaj je to zaujímavé ako vyzerajú naše vzťahy s Čínou a s USA, naša spolupráca s týmito dvomi krajinami, lebo nebol som len v Číne, bol som aj v USA, takže aj o tom vám môžem porozprávať. Ako sa tam napríklad stávajú k otázkam klimatických zmien, 80 e, problémov s klímou e, to sú problémy s energiou, takže klíma s energiou veľmi úzko súvisí. Takže naše prepojenia, naše vzťahy, naša spolupráca sú, spolupráca sú veľmi dôležitá. Ak chcete, tak vám o tom môžem niečo porozprávať. Myslím si, že k tej myšlienke, ako možno riešiť e, v budúcnosti tieto problémy. Grazie, Ďakujem, pán predseda za tento príhovor, ktorý ste chceli, tento, túto debatu ste chceli otvoriť vo výbore ITRE a teraz môžeme pristúpiť k výmene názorov. Mám tu zoznam rečníkov a požiadam ich, aby boli čo najstručnejší, pretože e, ich je veľa na zozname. Začneme kolegom Enču. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Dovolte, aby som teraz vás s týmito, a vám poďakoval za to, že ste nám predniesli tieto myšlienky. Je to po druhý krát, čo sme sa s nimi stretli prvýkrát, to bolo e, počas samitu. E, chcel by som povedať, že ešte stále existuje veľa otázok ohľadne tohto projektu a my si kladieme otázku, že či členské štáty Európskej únie môžu nakoniec pochopiť, že len skutočnou solidaritou môžu vyriešiť túto vitálnu potrebu súčasnej spoločnosti, budúcnej spoločnosti. Myslím tu samozrejme na energiu. Ja nie som si až taký istý, pretože finančné záujmy e, v tejto oblasti budú vždy veľmi dôležité. Ja však e, si uvedomujem, že musíme robiť všetko preto, aby záujmy občanov mali prevahu. Ako budeme riešiť problémy veľkých nadnárodných energetických spoločností? aj oni pochopia, čo je solidarita, alebo vytvoria spoločný front proti občanom. Pretože my zastupujeme občanov a my musíme bdieť nad ich blahobytom. A najmä teraz, v okamihoch krízy, musíme mať na to príslušné nástroje. Ďalšia otázka. Ako chceme chrániť občanov spotrebiteľov, ak budeme mať jedného dňa spoločný energetický trh a spoločné jednotné ceny za energiu, aj keď v rozličných krajinách bude e, rozličná životná úroveň aj úroveň ochrany, môžeme mať takéto, takúto pomoc, takéto stimuly. E, táto myšlienka mať spoločný e, trh je veľmi štedrá a veľmi E, veľmi dobrá, lebo potrebujeme byť nezávislí a potrebujeme k tomu spoločné investície, výskum a rozvoj, ale musíme byť zároveň realistickí a uvedomovať si, že kým závisíme od masívneho importu, tak sú tu štáty, ktoré sú e, z energetického hľadiska veľmi závislé a tam treba solidaritu a nie subsidiaritu. Ďakujem. Teraz by som vám navrhla, aby sme si vypočuli e, piť 5 otázok a potom, pán predseda, môžete odpovedať. Ne, nech sa páči ďalší rečník. Alčitis. Gerimo pirmininke, gerimas prezidente. Ďakujem, pani uh, predsedajúca, vážený pán uh, predseda. Dnes nikto nepochybuje o tom, že európska energetická politika by mala byť silnejšie koordinovaná. Potrebujeme spoločné pravidlá, ktoré sú záväzne pre každú krajinu. Máme dobré želania, potrebujeme jednotnú pozíciu, v rokovaniach s partnermi. Mali by sme byť e, jednotní pri e, nákupe energií. Sú aj ďalšie dobré ciele a želania. Dnes však mám určité pochybnosti. Menovite o tom, že v prvej etape k, tej, k tomu energetickému spoločenstvu bude prináležať len 9 krajín a tie ďalšie pristúpia len vtedy, keď budú e, pripravené. Tu opätovne chýba solidarita a ja teraz váham, či či vytvoríme Európu dvoch rýchlostí a te, najprv ten tzv. klub najlepších krajín – Tým pádom nebudeme mať rovnaké možnosti a tiež žiadnu solidaritu. Hospodársky slabšie krajiny budú týmto trpieť, napríklad pobaltské krajiny tiež nebudú mať e, štruktúrálne či finančné možnosti pristúpiť k tomuto spoločenstvu v prvej línii. A preto si myslím, že by sme mali mať jasné odpovede na to, ako by toto energetické spoločenstvo vyzerať. A tiež by sme sa by sme tiež nemali Európu štiepiť. Pán Rubich, chcem osobitne poďakovať pánu eh, predsedovi Buzekovi, pretože veľmi správne rozpoznal signály. Ide jednoducho o to, že Európa e, doteraz rozvinula len málo nezávislosti v energetickej politiky a mala by mať vedúcu úlohu vo svete. Aj naďalej pri zmluvách diskutujeme aj o financovaní zmluv a myslím mi, že dôležitým bodom by mohlo byť to, že by sme mali e, dražiť výnosy z e, CO2. E, výnosy z týchto, z týchto aukcií pochádzajú v prvom rade z fosílnych energií a preto by sa mali použiť na to, aby produkcia fosílnych energií alebo spotreba energií z fosílnych zdrojov bola riešená efektívnejšie. Myslím si, že je tiež dôležité to povolovacie e, konanie v oblasti energií a e, siete mali preniesť na európsku úroveň, tak aby tu vznikol e, rámec, kde projekty čo najrychlejšie aj pri rešpekte všetkých možností čo najskôr mohli byť vyriešené. Najdôležitejší bod je v podstate ten, že po tom, čo máme vlastne zmluvu Euratom, potrebujeme určitú, určité vyváženie, určitý druhý pilier k Euratomu, ktorý zabezpečí, že nielen Euratom jednostranne bude podporovaný na európskej úrovni, ale že všetky ďalšie typy získavania energií by mali byť riešené rovna, rovnocenne. Čiže na jednej strane by sme mali možnosť financovania a na druhej strane by bol, bol Euratom určitým vyvážením pre ďalšie, by mal vyváženie pre ďalšie typy e, výroby energií. Preto vítam veľmi práve túto myšlienku a dúfam, že práve v tomto výbore e, by sme mali na nej pracovať i ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo. E, ďakujem. Ďakujem pán predseda, aj za to, že ste si našli čas stráviť ho tu s nami, aby ste zodpovedali na také dôležité otázky, ale máme tu také dva veľké problémy, ktoré rozdeľujú e, Európanov. Ide tu o energetické zdroje a reguláciu trhov. Európsky spoločný e, energetický projekt v tomto prípade nie je práve ten najlepší, pretože treba zdôrazniť problémy nárastu cien elektriny, ako spotrebitelia, či už jednotlivci alebo priemysel môže akceptovať e, vytváranie spoločného trhu, jednotného trhu, ak nárast cien energie bude naďalej takto pokračovať, ak tu bude takáto e, veľká fluktuácia cien. A navyše tu máme ešte problém energetických mixov, ako občanom vysvetliť v rozličných členských štátoch, e, že teda tí jedni si vybrali jadrovú energiu, ďalší hydroeolickú. Ako im vysvetliť, že oni budú platiť vysoké ceny za elektrínu, ktorá sa e, vyrába z plynu a z uhlia, i keď oni vlastne by sa je mohli uspokojiť svojimi zdrojmi. No a na záver vlastne te, tie isté predstavy. Nemali by sme e, mať e, privátne spoločnosti, ktoré by mali e, vlastne nejakým spôsobom vytvoriť konzorcia, ktoré by boli členmi nejakých organizácií. Myslím si, že toto sú stále ešte otázky, ktoré neboli zodpovedané. Myslím si, pán predseda, že my vás podporujeme vo všetkých týchto vašich ambicióznych krokoch, ale napriek tomu treba hľadať odpovede. Ďakujem pani Karváľu. Thank you very much. Thanks, President. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Vítam túto iniciatívu k energetike. Je to dôležitá téma. Európa už má klimatickú stratégiu a klimatický balíček. Momentálne nemáme v zmluvách ešte energetiku zakotvenú, ale aj keď nie je tam, podarilo sa nám vytvoriť stratégiu, ktorú potvrdili všetky členské krajiny. Moja prvá teda otázka znie, ako tieto e, existujúce stratégie budú v, zapojené do tejto iniciatívy. Po druhé, mohli by ste nám povedať viac o tom, aká, aká je výhoda e, pracovať len s časťou členských krajín, ak budú teda členské krajiny pripravené. Ak by ste teda mohli vytvori, vysvetliť trošku viac, čo je ten koncept tej pripravenosti, byť pripravený, keď sa teraz zúčastňujú energetického energetickej stratégii. Bo, bohužiaľ, a teda po tretie, pokiaľ ide o právny základ tejto iniciatívy, mohli by, ste, mohli by ste nám povedať k dvom bodom, ktoré sú veľmi pozitívne. Jeden z nich je financovanie, či by toto pomohlo e, Európe, všetkým členským krajinám získať viac financií pre infraštruktúru, pre obnovu infraštruktúry, pre vybudovanie infraštruktúry. A druhý bod, ktorý je veľmi dôležitý, e, ak sa to dá prepojiť s konkurencieschopnosťou e, pri európskeho priemyslu. To sú dve veľmi dôležité témy Myslím si, že vy ste ich spomenuli a že by mohli byť strategické vo vašich iniciatívach. Prvá otázka bola, ako existujúce stratégii sa zapoja a vplynú do vašej stratégie, pretože tu máme veľké množstvo smerníc, oznámení, cieľov celý energetický balíček pre klimatické zmeny a energetiku. Il kolega Jadot eh, conclude questa prima serie. Prvú eh, sériu otázok, prvý blok eh, uzavrie kolega Jadot a potom odpovie pán predseda. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán predseda, je to naozaj privilegium, že ste medzi nás zavítali a keďže je to skôr taká mimoriadná udalosť, tak iba pre moju informáciu by som rád vedel, že ako ste boli ako ste tu, či ste tu ako predseda Európskeho parlamentu, alebo ako e, člen správnej rady našej Európy, veľkej asociácie, ktorá pracuje v prospech Európy. Myslím si, že toto by ste nám mohli e, objasniť. Po druhé, vy ste sa zmienili o e, význame spájania fondov na výskum Povedali ste, že e, tieto e, fondy sú naozaj pomerne malé a treba, je dôležité, aby sme európske zdroje pre výskum a vedu spojili. A hovorí sa tu, že teda verejných peňazí je málo. A ja tu mám tak, taký trošku odlišný postoj, pretože si myslím, že treba podporovať všetky typy energii, ropnú, jadrovú, obnoviteľnú, e, šetrenie energie. Myslím si, že treba mať širokú škálu energií a takýmto spôsobom potom stanovovať e, priority. Mám, uvediem jeden príklad. Vidíme, že e, že dnes popoludní tu budeme hovoriť o energetickej téme, tak Európsky E, príspevok sa tu strojnásobil z, dve, z dvoch v rok, z dvoch e, na celé 7 v roku 2005 na 5,3. E, A e, vlastne Rada IT žiada 20 miliard eur na roky 2012-2013, tak to by bolo viac ako e, dvojnásobok. Takže dúfam, že E, vy e, ste za to, aby sme prestali masívne investovať do tejto energie a sa stanoviť si aj iné priority, e, šetriť energiou a staviť na obnoviteľné energetické zdroje a nielen na jadro. Ďakujem. A teraz dám slovo pánovi predsedovi, aby zodpovedal na toto prvé kolo otázok a chcem povedať, že chcem poďakovať pánovi Buzekovi za to, že prišiel, že prijal e, naše pozvanie a rozhodol e, nás oboznámiť osobne s touto štúdiou. Je to výrazom jeho veľkej citlivosti vzhľadom na náš výbor. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem vám všetkým poďakovať za vaše poznámky. Samozrejme, nemôžem všetky poznámky zodpovedať už teraz. Ako som bol povedal, to e, je len e, výmena názorov a je tu silná e, podobnosť medzi tým, čo sa udialo v 80. rokoch minulého storočia, keď išlo o spoločný trh, jednotný spoločný trh a keď sme začali sa vážne zamýšľať nad spoločným trhom v 80. a 90. rokoch. A úplne sa tým zmenila atmosféra týkajúca sa spoločného trhu EÚ. Za uh, e, 3 či 4 roky za 3 či 4, 4 roky, keď bol Jacques Delors predseda komisie, začala táto práca, takže sú tu určité podobnosti. Boli tu veľmi konkrétne otázky a rád by som niektoré z nich zodpovedal. Uh, to give you a precise answer. But let us, let us go. Ale prejdime si prosím najdôležitejšími z nich. Ekonomická otázka. A čo potrebujú občania? A aké sú jej očakávania, ako e, sa pýtal pán Enčiu. Samozrejme je to ekonomika rozsahu veľmi dobre si tú, tú, túto, tú, tento rozsah si uvedomujeme a čím väčší rozsah, tým viac dokážeme urobiť a tým viac vieme znížiť e, náklady. Takže z tohoto pohľadu odpoveď by mala byť, že mali by sme očakávať dobré výsledky. A ak myslíme na našich spotrebiteľov, ktorí nemajú e, dobré zabezpečenie energiami, aspoň v niektorých členských krajinách, tak to je potrebné ísť týmto smerom. Treba odpovedať na e, pojem dobre fungujúci e, vnútorný trh. To je odpoveď na vaše otázky. Máme veľa problémov v oblasti implementácie. Po druhé, e, druhý či tretí energetický balíček a integrované a e, inteligentné siete, ktoré by nám tiež pomohli. Pokiaľ ide o ceny, bola to pani Grosted, ktorá sa pýtala na ceny. Neznamená to, že ceny by boli tie isté, pretože sú na našom spoločnom trhu e, pre mnohé tovary. Nie sú to rovnaké ceny. Je tu však možnosť riešiť všetky problémy, ktoré sú v oblasti energetiky. Pre mňa rozhodujúcou otázkou je spoločné základy pre technológie. Depends together on uh, technology. If you can, for example, if we can to develop. Napríklad môžeme rozvíjať oveľa širšie možnosti a môžeme implementovať aspoň v niektorých krajinách nukleárnu e, energiu. Môžeme riešiť tento problém spoločne, bolo by to lacnejšie. V iných prípadoch môžeme tiež rozvinúť solárnu, e, veternú energiu, ale ak si máme vymeniť naše e, výdobytky staršieho dáta aj v technologickej oblasti a ak máme použiť prostriedky spoločne na výskum, rozvoj a inovácie, tak je ďalším krokom. After we implemented. To bude len ďalší krok po implementácii Európskeho e, inovačného inštitútu. alebo náš, e, náš 8. program výskumu a, e, a rozvoja začne o pár rokov. Ak pôjdeme ďalej, som pomerne istý si, že môžeme efektívnejšie použiť prostriedky. Otázka pána sa. Spoločná negociačná pozícia. Hovorili ste o pochybnostiach týkajúcich sa e, toho e, začiatku len zo strany deviatých krajín. To by pre mňa tiež nebolo dobré riešenie Povedal som vám len, že je to minimálne 9 krajín. Z môjho pohľadu to tiež nie je dobré riešenie. Mali by sme robiť všetko preto, aby sme sa všetci pripravili na určité riešenia. Hneď vám odpaviem, čo to znamená z pohľadu právnych e, obcí. Je tu viac či menej, š, š, sú tu štyri Samozrejme, že môžeme novelizovať Lisabonskú zmluvu. To by bolo veľmi zložité. Nedokážeme si predstaviť, aké zložité. Takže toto riešenie by sme mali zrušiť. Druhé riešenie. Pos, e, posilnená spolupráca. Najlepší postup na základe Lisabonskej zmluvy by bolo, keby mali všetky krajiny posilnenú spoluprácu, niečo ako e, veľkú podporu, politickú podporu pre túto myšlienku. Uh, at least nine would be not good solution by my opinion. 27 z krajín posilnená spolupráca. Mohli by sme tiež uh, uh, pracovať na tom, čo vypracovali právnici. With respect of EU treaties, something like new ide aj o e, nové, nové formy energeticky motivovanej spolupráce. Je potrebné, aby sme to diskutovali na právnickej báze. Na, na, nie je to možné na základe existujúcej Lisabonskej zmluvy. Takisto by sme mohli e, ad hoc nie len na dlhé obdobie, ale na kratšie obdobie napríklad by sme mohli eh, skromnejšie v určitých politických oblastiach ste sa pýtali, v ktorých oblastiach by sme sa chceli angažovať. Dobrá otázka. Takisto by mohlo byť riešením, že eh, vezmeme len niekoľko oblastí, nie všetky, ale niektoré. Na začiatku diskusie Takže všetky vas, vaše uh, otázky zodpoviem aj písomne a pošlem vám k tomu informácie, pretože sme len teraz začali o tom diskutovať. Ak by som teraz mohol prejsť k poznámkam kolega, kolegu Rubiga. Použitie e, fosílnych palív efektívnym spôsobom. Je to uh, uh, tak, že vo vašej krajine našťastie to nie je veľkým problémom, ale vo všeobecnosti je to problém veľký. A dokonca aj krajiny, ktoré fosílne paliva nepoužívajú, e, spájajú fosílne paliva kvôli klimatickým otázkam s problémami. Takisto berúc do úvahy všetky možné opcie z pohľadu Európskej únie. Takisto Euratom je veľmi dobrým príkladom takejto spolupráce, predovšetkým v treťom poli. Otázka pani Grostet. Zdroje sú jedným problémom, regulácia trhu druhý problém. To je pravda. My sme sa snažili e, to robiť v druhom a treťom energetickom balíčku. Budeme asi potrebovať nejaké politické posmelenie, podporu, ak sa dosť rozhodneme, alebo členské krajiny sa e, spolu s Európskym parlamentom a komisiou rozhodnú ísť vpred reguláciou trhu, spoločného trhu, aby bol jednoduchší prístup k energiám. Možno môj názor je taký, že znížením cien, pretože, ako sme povedali, to by bol Eh, taký reťazový efekt, efekt veľkosti. Ako všetkým členským krajinám vysvetliť, že je dobré s týmto smerom? Máme tu tri základné možnosti. Ak posilníme spoluprácu s ohľadom na energetické siete, pretože lepšie energetické siete sú lepšie. Spoločné energetické prostriedky pre výskum. To by mohlo byť v záujme všetkých členských krajín. Takisto otázka e, nákupných skupín e, ropy či plynu. Je to najzložitejšia otázka. Ak bude, či sme pripravení to urobiť, pretože teraz sa len sporíme o problémoch oddelenia ak by bolo možné, že by sme diskutovali všetky problémy s našimi susedmi, dodávateľmi, s Európou ako celkom. To by bolo veľkým pokrokom, ak by sme toto dokázali. Nie som si však tým istý. Bolo by to pre nás veľkou podporou. Takisto Pani Carvalho mala otázku týkajúcu sa existujúcich stratégií a to, čo sme rozvinuli doteraz. To je prepojené a so zhodou s Európskym eh, energetickým spoločenstvom pre mňa to nie je problém, pretože sa snažíme vyvinúť spoločný trh. Tiež si uvedomujem zapojenie členských krajín do tejto iniciatívy. Právna základňa sú tu štyri možnosti, ako som povedal, právny základ. E, tretia je podľa mňa úplne vylúčená. To znamená novelizácia, revízia Lisabonskej zmluvy, ale zvyšné tri sú možné snáď a jednu z nich by sme mali e, zaviesť. No a k financovaniu, samozrejme, že financovanie infraštruktúry, financovanie výskumu je dôležité, a je oveľa ľahšie, keď budeme konať spoločne. Konkurencieschopnosť energetického priemyslu samozrejme, že z globálneho pohľadu, keďže o konkurencieschopnosti musíme hovoriť globálne a nie len vo vnútri EÚ, pre nás by bolo teda dôležité spolupracovať v Európe, aby tu bola väčšia konkurencieschopnosť globálne Snáď to bolo všetkých vašich 5 otázok. A posledná sa týkala priorít. No už to je len otázka výberu. Vôbec o tom nebolo rozhodnuté. Ja som len spomenul e, niektoré návrhy. Niektoré, samozrejme, sú presvedčivejšie pre všetky členské krajiny, ako je efekt, efektivita, účinnosť, obnoviteľné energie, pretože my vieme, že pre každú členskú krajinu je čosi iné e, dôležité. Určité nové technológie, no už len sme začali s novými technológiami, ako je napríklad e, skladovanie e, uhlíka. 12 špecifických zariadení v EÚ, ktoré majú spoločne financovať krajiny EÚ. Čiastočne to teda začalo v určitých oblastiach, v určitých v poliach spolupráce. Je to naozaj eh, výrazná spolupráca a veľký politický posun, tlak, podpora pre všetky tieto spoločné postupy v energetike by boli podľa mňa tým hlavným posunom pre európske spoločenstvo a lepšie by nás pripravili na všetky riešenia pre európsky trh a európskych občanov. Pretože v konečnom dôsledku by to bolo lepšie pre európskych občanov. Mám tu na mysli e, ceny a aj e, zabezpečenie dodávok. A takisto, takisto nakoniec aj ceny. Z tohto pohľadu je to podľa mňa lepšie. To je asi všetko. Ešte raz však chcem zdôrazniť, že ak by som sa mohol zamýšľať nad všetkými vašimi otázkami a ak by som vám ich mohol niektoré odpovede dať písomne, pretože táto diskusia je, diskusia je otvorená. Ďalšie otázky, nech sa páči. Teraz tu máme nové nové žiadosti. Ešte máme 9 rečníkov na zozname, takže poprosím vás, buďte stručný, pán Torres. Uh, pán predseda Buzek, vo všetkej úcte, toto je veľký zmedok. Veľký zmetok. V prvom rade nechápem, aký mandát vám umožňuje tu vystúpiť. Je to vaša osobná myšlienka. Kto vám dal, prosím pekne, mandát predložiť takýto návrh. Prosím, predstavte nám ten kontext, to pozadie, ako sa to udialo. Ďalšia vec, ja som sa venoval legislatíve o vnútornom trhu, o účinnosti, o obnoviteľných zdrojoch, o plyne. A úprimne musím povedať, že máme naozaj kopu legislatívy, ktorá umožňuje mnoho možností Napríklad v prípade vedeckej účinnosti máme obrovské možnosti 10 či 12 legislatívnych aktov, obnoviteľné zdroje energie, Všetko je zapísané v zmluve. Môžeme kľudne napredovať. Vnútorný trh. Nedávno sme ukončili tretí balíček. Teraz sa venujeme dodávkam plynu. Ja si myslím, že ešte než uvedieme do života tieto veľké nové myšlienky. Podľa mňa musíme byť mimoriadne obozretní. Musíme sa pozrieť na tú interakciu medzi týmito novými myšlienkami v naozaj už unavenej Európe. Aká môže byť tá interakcia medzi týmto a tou legislatívou, ktorú už máme? Áno, je to zaujímavé. Tí, čo ste nečítali pôvodnú správu, ktorá je za tým, pretože vám Buzek, a mňa to prekvapuje, vy vystupujete s vyjadreniami, ktoré sa vôbec neobjavujú v tej správe, z ktorej to celé vychádza. Takže prosím, buďme presní a zorganizujme to strategickým spôsobom. V opačnom prípade, eh, podľa mňa, vylejeme z vaničky aj dieťa. Grazie. Eh, Ďakujem. Angelika Nibler. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja mám dve poznámky. Pán predseda parlamentu, podľa mňa je dobré, že ste sem k nám prišli s takýmito nápadmi. Podľa mňa v Európskom parlamente to vytvára dobrý imič, že sa chopí iniciatívy, a vy ste teraz prišli sem k nám do výboru, aby ste nám predstavili vaše predstavy, aby ste ich s nami predebatovali, ste otvorení našim reakciám, takže myslím si, že toto je dobrý krok. Podľa mňa nás to posilňuje ako Európsky parlament. Mám otázky, ja viem, že časový tlak je enormný. Ak dovolíte, jedna otázka tu, môžeme kľudne predložiť aj neskôr písomne. Trošku ma prekvapila tá predstava, že by tu mali byť tvorené nejaké spoločenstva, nákupné spoločenstva, pokiaľ ide o ropu a zemný plyn. Takže moja otázka na vás, pán predseda, ako si tu vôbec predstavujete? Ja to vnímam tak, že priemysel sa predsa sám dokáže zorganizovať aj cezhranične v Európskej únii. A keď tu teraz môžeme získať nejaké výhody vytvorením väčšieho nákupného konglomerátu, tak je to podľa mňa v rukách príslušných aktérov na príslušnom trhu. Ja si kladiem otázku, čo chce vôbec Európska únia, čo vôbec politici chcú robiť, aký rámec, aké rámcové podmienky, potom by sme to mali prenechať trhu hospodárskej súťaži a nemali by sme to zasahovať zo strany Európskej únie regulačne, takže prosím vás, túto otázku si tiež zapíšte do vašho zoznamu otázok. Ďakujem. Ďakujem, kolega Ody. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán predseda parlamentu, som veľmi rád, že ste sem prešli, pretože som rád, že chceme robiť politiku a že vy chcete robiť politiku, to neznamená, že keď predsedáte plénu, že nás nudíte, ale ja som rád, že ste sem prišli. Ja v zásade súhlasím s vašimi cieľmi, ale ešte by som vás chcel upozorniť na slovo spoločenstvo, pretože vy ste sa zmienili e, o spoločenstve pre čierne uhlie a oceľ. To bolo spoločenstvo, ktoré sa snažilo vyhnúť vojne. Potom sme vytvorili EHS a potom sme vlastne veľmi dlhý čas strávili prechodom e, zo spoločenstva na úniu. A teraz Európska únia chce opätovne vytvoriť spoločenstvo v oblasti niektorých tém. Nebude to problém? A Myslím si, že niektorí občania aj niektorí poslanci E, môžu byť zmetení tou úrovňou aktivít e, e, komunitárnych, potom na úrovni členských štátov posilnená spolupráca, kto kde má aké kompetencie. My nevieme veľmi dobre, kto kde má právomoci. A ja si kladiem otázku, čo to znamená slovo spoločenstvo a Lisabonská zmluva umožňuje Európsku úniu. A čo sa stane, e, keď Lisabonská zmluva, vlastne, ktorá hovorí, že členský štát môže opustiť spoločenstvo, čo sa stane potom? Akú e, politickú úroveň má podpora, ktorú vydávate tejto iniciatíve? Budú vás šéfovia vlád a štátov nasledovať v tejto iniciatíve? Ďakujem a teraz dávam slovo pani podpredsedničke Podimata. Žená pani predsednička, vzhľadom na to, čo tu už odznelo, by som chcela byť trošku optimistickejšia. Myslím si, že sú tu dôsledky súčasnej krízy. E, že potre- a síce záver je taký, že potrebujeme viac a nie menej Európy. V tomto zmysle potrebujeme aby sme sa všetci spojili a okolo projektov, ktoré nás nerozdeľujú, ale ktoré nás spájajú. Takže táto iniciatíva je naozaj vynikajúca, pretože vytvára Európske spoločenstvo pre energiu a myslím si, že tu na je v našom spoločnom záujme podporovať ho aby, a podporovať to, aby členské štáty sa zjednotili okolo tejto iniciatívy. Mali by sme sa pokúsiť vydať týmto smerom, aby sme sa vyhli novým deleniam medzi členskými štátmi. Ale aby sa tento ambiciozný projekt zrealizoval, eh, tak máme kritérium a podmienku sine qua non a tu treba splniť. a síce je potrebné disponovať energetickými sieťami, ktoré by boli funkčné a potrebujeme energetické zdroje do roku 2020. Bolo tu povedané, že sú to návrhy, programy, legislatíva a tak ďalej, ale všetko je to veľmi fragmentované a chýba spoločná, koherentná stratégia, ktorá by to všetko na európskej úrovni podporovala. Pokiaľ ide o reves, tak myslím si, že sú tu také tri piliere, ktoré treba podporovať. Vzájomné prepojenie, modernizácia existujúcich sietí v nových členských štátoch a potom je tu iniciatíva na rozvoj inteligentných sietí, ktorá sa podporuje v rámci stratégie EU 2020. A moja otázka, pán predseda, je, je možné podporovať toto všetko bez drastického nárastu európskych fondov? ktoré sú určené na financovanie energetických programov. No a po druhé, táto stratégia, spoločná stratégia, ktorú vyžaduje Európska únia, je, dá sa zrealizovať bez Európskeho fondu, ktorý by všetky tieto aktivity koordinoval, aby tento e, projekt stimuloval. Ďakujem. Ďakujem, pani Thompson. Uh, Mr. Chairman and... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán Buzek. Na úvod vašej prezentácie ste zdôraznili potrebu implementovať existujúcu legislatívu, napríklad pokiaľ ide o smernicu o vnútornom trhu. Ja mám pocit, že toto platí v mnohých oblastiach. Je to znakom toho, že stále ešte pred sebou máme obrovský kus cesty, aby sme dosiahli spoločné energetické spoločenstvo. V tomto Európskom parlamente sme rozhodli o obnoviteľných zdrojoch, o smerniciach, to bolo v minulom funkčnom období. Chystali sme sa na COP15, klimatický summit a Barozo hovorí, že sme mali byť na špici celosvetovo, ale v realite členské štáty na COP15 išli každý svojim smerom a kto prevzal to vedenie, e, to bola G77, pretože Európska únia nebola žiaľ jednotná. Ja som minulý týždeň bola v Kazachstane, keďže som členkou delegácie pre Strednú Áziu a Kazachstan sa spája s jednotlivými členskými štátmi, jedná s jednotlivými členskými štátmi, z ktorých každý e, zastupuje, presadzuje svoje vlastné záujmy. Rovnako to robí aj Rusko. Takže ako vy vnímate možnosti presvedčiť členské štáty, aby sme mali spoločný prístup k externým dodávateľom energie, či už je to Rusko alebo nejaké iné krajiny, s ktorými spolupracujeme. Niektoré členské štáty majú veľmi výhodné dohovory, Takže naozaj sme veľmi ďaleko od spoločnej um, energetickej politiky, hlavne pokiaľ ide o zahraničnú politiku, zahraničné vzťahy. Vy ste na úvod povedali, že eh, by ste chceli nám povedať pár slov o Číne. Čína je náš obrovský konkurent v Indii, Videla som v Indii, ako tam prebiehajú aktivity v oblasti uránu, takže Čína je tiež veľmi veľký hráč. Mňa by zaujímali vaše poznámky o Číne. A ešte by ma zaujímalo, ktorých 9 štátov by mohlo vytvoriť to Európske spoločenstvo v tej úvodnej fáze. Pán Čičester, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, pán predseda. Jerži, drahí kolegovia, naozaj sa teším, že ste znova prišli závitali do vášho výboru. Teším sa, že stále máte prepojenie na energetické fórum. Ako náš prvý podpredseda ste do tejto funkcie nastúpili. Na minulom pléne v Štrásburgu sme sa už trošku pozhovarali o tomto vašom novom koncepte a ja si myslím, že si musíme jasne chápať, čo sa tu predkladá. Ja mám pocit, že to nechápeme správne. Že to nechápeme jasne. Ja sám si kladem otázku, čo je to novú, čo nové to prináša. Navrhujete kompletný kompletnú zmenu, prebalenie, nové označenie európskej energetickej politiky, pretože už máme mnoho legislatívy v tejto oblasti. Pán Turmes presne o tomto hovoril. Takže sa musím priznať, že mám určité obavy, pokiaľ ide napríklad o možnosť eh, novelizácie zmluvy alebo nejakých nových zmluv, pretože naozaj je tu unavenosť, unava v Európskej únii, pokiaľ ide o zmluvy, nové zmluvy v Európskej únii, v spoločenstvách. A podľa mňa by sme mali sa vyhnúť e, ďalšiemu takémuto procesu. Máme energetické spoločenstvo, ktoré bolo vytvorené na začiatku funkčného dobia minulého parlamentu. Toto odvádza obrovskú, obrovský kus práce v juhovýchodnej Európe. Mali by sme to podporiť. Tiež e, musím vyjadriť obavy, keď tu počujem hlasy z minulosti, ktoré teraz zaznievajú, pokiaľ ide o pána Delora. Možno je to nejaká britská záležitosť, ale mám tu určité obavy. Je tu určité riziko. Prichádzate s novými iniciatívami globálneho charakteru a že takto zastavíme to, čo už prebieha, že všetko takýmto spôsobom ohrozíme. Keď sme debatovali o týchto nových iniciatívach, tak môžeme ohroziť existujúcu legislatívu. A ja by som sa rád vrátil k našim skúsenostiam s Lisabonskou agendou, s Lisabonskou agendou, kedy oh, pán Kok, ctihodný holandský politik, povedal, že 254 iniciatív, že to je najmenej o 200 viac, než je treba. Na dosvedčí Lisabonskej, agentúry, to, Lisabonskej uh, agendy to podala vo svojej správe. Čo sme vlastne dosiahli Lisabonskou agendou? Snaď jediná vec je liberalizácia trhu s energiou, ale na tom sme pracovali už aj predtým. Takže musím povedať, že odkedy pôsobím v tomto parlamente, už je to 16 rokov, uh, tak mám pocit, že v jednom kuse sa snažím dosiahnuť vnútorný, jednotný, plne liberalizovaný trh s energiou. Toto sa snažíme byť od samotného začiatku, ešte sme to nedosiahli. Ale máme tú legislatívu, ktorú sme teraz nedávno dokončili, tretí balíček. Takže musíme dať eh, tejto legislatíve čas, aby členské štáty transponovali, implementovali a uvidíme, či to zafunguje, ako to zafunguje a to bude trvať roky. A ak sa teraz snaži, budeme snažiť pokúšať robiť ešte niečo naviac nad tento rámec, tak hovorím, je tu riziko, že to, čo momentálne prebieha, bude zastavené a nedosiahneme žiadne, žiadne eh, výsledky. Na záver, ak dovolíte, v minulom parlamente pani de Palacio, vtedajšia komisárka, povedala, prišla s návrhom, pokiaľ ide o riadenie zásob, zásob ropy. Vtedy sme hovorili o dodávkach ropy, mali sme veľké obavy v tejto súvislosti a tento návrh chcel zmeniť režim z režimu EIA tak aby sa počet dní zvýšil, na ktoré máme rezervy z 90 na 120. A komisia mala dostať kompetencie zasiahnuť na trhu, aby ten trh nejakým spôsobom regulovala, buď to predajom alebo nákupom ropy, aby sa zachovala cenová stabilita. A toto sa pokúsil realizovať prezident Clinton a naozaj to zlyhalo. parlament, Európsky parlament tento návrh e, za, mm, sa ním zaoberal a absolútnou väčšinou ho v pléne zamietol, a to nie raz, ale hneď dvakrát, pretože nám to predložili ešte raz na hlasovanie a kolega Turmes zohrával veľmi dôležitú úlohu v tomto postupe, samozrejme s ďalšími kolegami a povedal, že ide o riešenie problému, ktorý neexistuje. Takže Jerži, poprosím vás, Snažme sa, aby to, čo už máme, fungovalo lepšie a nesnažme sa robiť niečo extra. Ďakujem. Eh, cari colleghi, noi siamo a un punto un po' complicato perché abbiamo un po' super... Drahí kolegovia, situácia je dosť komplikovaná. Už sme prekročili čas, ktorý sme mali na tento bod určený. Ešte je tu niekoľko rečníkov. Chcem sa spýtať kolegov Remetanen, či môžu vlastne poslať tieto otázky v písomnej forme. Ak nemáte námietky, tak vás prosím, aby ste prijali tento postup. Samozrejme, že môžete vaše otázky písomne adresovať predsedovi, ktorý vás vám dá odpoveď. Nech sa páči, pán predseda. Neviem, či budem mať vôbec dostatok času na to, aby som reagoval na všetky otázky, ktoré tu odzneli a na mnohé otázky ani nemám presné odpovede v tejto fáze. Ako som spomínal, je to len úvod do tejto diskusie. Prekvapuje ma, ako reagoval napríklad kolega Turmes, pretože ja som s vami o tom hovoril. My sme sa o tom rozprávali a vy veľmi dobre viete, že som chcel ísť do ITRE, Spolu som sa s koordinátormi z politických skupín a poinformoval som ich o tom, že som ochotný prísť do výboru a predstaviť túto iniciatívu. Vy ste boli jeden z týchto koordinátorov, takže ma naozaj veľmi prekvapuje, že vy ste prekvapení, že som sem prišiel. Mrzí ma to. Naozaj ma to mrzí, Klod. Ja to naozaj nechápem. Áno, predkladám niečo, čo sa odlišuje od toho, čo bolo obsahom správy. Je to preto, lebo nechcem to predložiť od slova do slova. Ide o politický nápad, politickú myšlienku. Giles, týmto reagujem na to, čo ste povedali vy, pretože ste hovorili, že už robíme veľa, áno, ja si to uvedomujem, ale viete, že je to mimoriadne zložité. Spomínate si na naše diskusie o treťom balíčku pre energiu Teraz potrebujeme politickú podporu nejakých spoločných myšlienok z členských štátov. Áno, samozrejme, pretože bez členských štátov sa neudeje absolútne nič. Keď nemáme podporu členských štátov, tak neurobíme nič. Áno, máme naše komunitárne metódy, ale niektoré kľúčové zmeny na tie potrebujeme podporu členských štátov. A viete, že toto je mimoriadne dôležitý prvok, pretože oni si musia osvojiť naše myšlienky. Členské štáty sa musia pod ne podpísať, potrebujeme ich podporu. A Giles, vy ste sa ma pýtali, na čo to celé je. Má to byť taký určitý politický stimul na podporu ITRE, na podporu ENVY, na podporu ďalších výborov. To je všetko veľmi dôležité. Áno, samozrejme, že máme mnohú legislatívu prijatú, pripravovanú. Ja som citoval nejaké návrhy Európskej komisie relatívne nového dáta, ale čo my vieme, ako sa budú implementovať, zrejme to nebude také jednoduché. Takže zhodníme sa na tom, že minimálne tri veci sú kľúčové dôležitosti. Poprvé sieť, mimoriadne dôležitá. Viete, že sieť vykazuje obrovské nedostatky. Po druhé, spoločná stratégia v oblasti výskumu, lebo vďaka výskumu dosahujeme výsledky, môžeme dosiahnuť výsledky. Nové technológie, obnoviteľné zdroje, účinné využívanie, hospodárne využívanie energie a tak ďalej. A tretí kľúčový bod, obrovské napätie medzi členskými štátmi vzhľadom na rokovania s partnermi mimo EÚ. Potrebujeme to? Potrebujeme tisíc otázok o Nabuku, o South Streame, Nord Streame? Veď to nepotrebujeme. Mali by sme začať rozmýšľať spoločne nad touto problematikou. To sú tri kľúčové body kvôli ktorým sa musíme zamyslieť nad nejakým spoločenstvom, nejakým subjektom, tak aby sme tieto myšlienky presadili v členských štátoch. A ja spomínam, som sa obrátil na koordinátorov z politických skupín vo výbore ITRE. Ja som sem chcel prísť, chcel som vám to odprezentovať koordinátori, čo tu sedia, veľmi dobre vedia, že to bola moja prozba, prozba z mojej strany, či sa môžem prísť. Bohužiaľ, nemám čas reagovať na jednotlivé otázky, ktoré tu odzneli, ale celá táto myšlienka, celá táto myšlienka podľa mňa má mimoriadný význam. A apelujem na vás vždy pri zrode novej myšlienky. Je tu určitá obozretnosť. Potrebujeme členské štáty, aby to podporili. Ja som navštívil 15 či 14 členských štátov na oficiálnych návštevách a na každej jednej návšteve, či už som hovoril s premiérom, s ministrami, s inými kompetentnými, na každom zhrnutí som hovoril o tom, že musíme zmeniť náš prístup k otázkam energie. Samozrejme, že to boli politické diskusie, diskusie na politickej úrovni bez detajlov. Tie detaily, tým, začal, tým som začal zaoberať pred hodinkou, keď som začal túto debatu s vami vo výbore ITRE o tretej, dnes popoludní. Predtým to bolo všetko iba v úrovni politickej myšlienky a premiéry, ministri v 15 členských štátoch, všetci reagovali, mi sa táto myšlienka páči, pretože potrebujeme silnejšiu Európsku úniu, ktorá posilní aj členské štáty. Členské štáty v spolupráci s Európskou úniou v otázkach energetiky. už ďakujem pekne kolegovia. Ďakujem pekne. E Ďakujeme, pán predseda. A ešte sa chcem ospravedlniť kolegom, na ktorých neprišiel rada, nemohli vystúpiť, ale e, myslíme si, že toto je veľmi zaujímavý návrh, lebo inak by nebol vyvolal takú živú diskusiu, ako sme tu dnes mali. Ďakujem ešte raz, pán predseda. Oh, thank you. Hola. Sì, due minuti soltanto per consentire. Ešte máme dve minúty, na, aby sme sa opätovne usadili na svojich miestach. Vážená pani predsednička, ja som presvedčený, že to nemáte vlastne, z vašej strany to nie je žiadny ostrakizmus. Prego, kolega. Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem, pani predsednička. Merci, madame la présidente. Je suis certain... Ďakujem, pani predsednička. Ja som presvedčený, že tu nie je žiadny ostrakizmus z vašej strany, ale pripomínam vám e, schôdzu koordinátorov a musíme sa vrátiť k nášmu systému práce. Ja som členom tohto výboru a počúvam neproduktívne návrhy a považujem za e, nenormálne, keď naša skupina sa nemôže vyjadriť v takejto dôležitej téme. A preto si myslím, že ja si želám, aby sme v budúcnosti sa vrátili k takému spôsobu práce, aby každá politická skupina sa mohla pokojne vyjadriť, aby každá mohla prezentovať svoje myšlienky. Ďakujem, pani predsednička. E, Musím povedať, pán kolega, že máte pravdu, ale bohužiaľ nie som zodpovedná. Ľutujem. Uvedomila som si, že vy a ešte ďalší kolega z vašej skupiny nemal možnosť vystúpiť. E, možno, že by bolo treba reštrukturovať e, zoznam o rečnícky čas. E, mali ste mať právo vystúpiť, ale bohužiaľ e, my sme rečníkom dávali rečnícky čas na základe poradia, v akom sa prihlásili. Teraz vítame komisára Oettingera. Ľutujeme tento, toto oneskorenie lebo tie jednotlivé vystúpenia boli veľmi dlhé a dúfam, že pokiaľ ide o druhý bod dnešného popoludnia, budú otázky stručnejšie. Pán komisár je teda tu, aby nás oboznámil so správou, ktorú v apríli prijala komisia. Je to správa, ktorá sa týka aplikácie Európskeho programu oživenia energetického oživenia alebo ven oživenia v energetickej oblasti. A ja vám dávam slovo. Dúfam, že nám predstavíte aj návrhy úprav nariadení, pokiaľ ide o možnosti používania všetkých eh, fondov, ktoré ešte na tento účel neboli určené. Ďakujem. Dámy a páni, ďakujem za túto možnosť prezentovať vám tento čerstvý návrh. V podstate včera bol prijatý, je celkom čerstvý a týka sa doteraz nepoužívaných prostriedkov z Európskeho konjunktúrneho programu pre energiu. V krátkosti k včerajšej eh, energetickej rade, o tom by som chcel hovoriť, potom o rozprave o budúcich energetických stratégiách Rada víta e, inventarizáciu stavu zo strany komisie. Preberané body na včerajšej e, rade o energetike sa týkali v prvom rade energetickej infraštruktúry, po druhé zabezpečenie e, energiou, potom obnoviteľné energie a tiež efekt, účinnosť energií. Je to vynikajúca možnosť tu už v skorom okamžiku aktívne sa zaoberať e, touto stratégiou. V druhom pol roku bude realizovaná a som vám vďačný, že Euró... a som vďačný tomu, že Európska rada na januárom zasadnutí zavedenia predsedu Van Rompoja e, prevezme toto ako základ. Takže vlastne teraz pracujeme na generálnych riaditeľstvách a v komisii na mnohých e, opatreniach, aby sme mohli spolu rozhodovať. Som vďačný za to, že sme dnes e, e, že, ste, že zamýšľate iniciatívnu správu. Na jeseň to bude súčasťou parlamentnej rozpravy som vám v tejto súvislosti k dispozícii. Čas diskusí sa točila včera okolo e, ropnej katastrofy v Mexickom zálive. Informoval som o postupe komisie. Takisto pokiaľ ide o, o súčinnosť s národnými regi- regulačnými e, e, orgánmi, takisto s e, ťažobnými e, firmami 14. sa e, stretne takéto grémium. Budem vás potom informovať o výsledkoch. A teraz k téme. Parlament pred rokom hlasoval o konjunktúrnom programe. Vy ste uvoľnili, sprístupnili prostriedky, za to som vďačný Dovtedy bolo, odtedy bolo predložených eh, a vedecky posúdených 87 návrhov a 48 bolo vybraných a určených na spolufinancovanie. Správa komisie, ktorú, ktorú tu spomenula pani predsednička, na implementáciu tohoto eh, energetického programu na oživenie konjunktúry ukazuje, že sme na dobrej ceste. Týchto 58 projektov pokrie asi z 97 eh, mobilnej sumy, ktorá je vlastne vo výške 3,8 miliardy eur. Vysoká presnosť je tu očakávateľná. Podľa aktuálnych znalostí tak suma minimálne 114 miliónov eur nedokáže byť eh, vyčlenená buď neboli z rôznych dôvodov požiadané tieto prostriedky alebo sa nerealizovali z plánovacích dôvodov a iných. 4. maja som preto tu vo vašom výbore pri e, prekladaní programu na rok 2010 vaše plány na tieto neviazané, nerealizovateľné prostriedky. E, k tomu som vám e, vysvetlil a a s, vaš, s vami som mal aj bilaterálne kontakty s jednotlivými poslancami. Včera komisia na, náš návrh prijala na nariadenie k zmenám a tam sa stanovuje, že použitie týchto nevyužitých nevyčerpaných prostriedkov, ako aj ďalšie, ďalšie prípadne disponibilné nerealizovateľné sumy z EEPR budú povolené. Máme všeobecne teda autorizáciu nanovo použiť tieto prostriedky na to, aby po vypršaní e, lehoty neprepadli. V úvodnom ustanovení 7 EEPR je e, vyjadrenie zámerov komisie, menovite nevyužité nespotrebované prostriedky použiť, e, použiť aj obnoviteľné energie. Tieto ťažiskové body Die Schaffung eines speziellen Finanzierungsinstruments. Pokiaľ ide o energetickú e, účinnosť a obnoviteľné energie, tak práve e, v mestskom a komunálnom prostredí by mala byť tá implementácia. Rozvíjame synergie s ďalšími e, výdavkami EÚ, aby sa efektivita v energetickom sektore maximalizovala. Tak ako sa hovorí v tomto návrhu, chceme v prvom rade možnosť ktoré nám poskytujú kohezné fondy, e, využívať silnejšie. Chcem tu poukázať na využitie týchto fondov pri optimálnom použití energií v budovách. Chcem zdôrazniť, že tento návrh je aj v zmysle našej stratégie 2020 pre rast a, a pracovné miesta. Navrhujeme, aby trvalo udržateľné projekty, ktoré sa majú podporiť pre verejné a súkromné budovy, pre vysoko efektívne prepojenie e, teplárne, decentralizované zdraje, energie, čisté komunál, čistý komunálny e, systém dopravy, aj smart grids, smart metering a, a efektívne osvetlenie ulic. To všetko chceme podporiť a širší e, diapazom použitia v rámci celkového programu zabezpečí množstvo návrhov, ktoré môžu byť dotované. Aby sme množstvo decentrálnych zariadení mohli podporovať, komunálne, regionálne e, orgány budú tí, ktorí budú dostávať prostriedky. Takže nasadíme vlastne miestných starostov, pretože oni vlastne pracujú blízko k realite, k praxi, a dokážu garantovať rýchlu implementáciu. Na, podľa návrhu pre daný finančný nástroj, ako napríklad naše finančné inštitúty a banky, tieto budú implementovať, majú rozhodnúť o najefektívnejšom použití. Aj krátkodobé účinky investícií v EÚ sa majú takto maximalizovať s čo najvyšším účinkom na hospodárske aktivity a vytvorenie pracovných miest. V súčinnosti s nariadením EEPR by sa mal tento nástroj použiť aj na financovanie opatrení, ktoré budú mať rýchle, merateľné a dodatočné účinky na hospodárskú obnovu v e alebo zvýšenie bezpečnosti zabezpečenia energiami, alebo zredukovanie e, emisí CO2. Kritéria nariadenia EEPR by mali byť plnohodnotne pripadať na opatrenia, ktoré by majú byť e, financované v rámci tejto facility. Aj vo vašom záujme e, sa snažíme o geografickú vyváženosť projektov v rámci tohoto nového balíčka. Čas tlačí, pred koncom roka parlament i, komis- i rada musia prijať zmeny tohoto nariadenia. Návrh je vypracovaný tak, že je v súlade s nariadeniami minulého roka a súčasne ide o čo najrychlejšia implementáciu, pokiaľ ide o trvalé hospodárske využitie a obnovu. Na základe tohoto podkladu a na základe ochoty všetkých zúčastnených si myslím, že budeme môcť byť úspešní. Ďakujem vám za dnešnú pozornosť, som k dispozícii na vysvetlenie jednotlivých bodov aj po zasadnutí a teším sa na ďalšie mesiace, kedy budeme s týmito návrhmi a ich implementáciou ďalej pracovať a vzájomne spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Teraz otváram debatu a e, naozaj vás upozorňujem, že musíte byť stručný, pán Rubich. Ďakujem pekne, pani predsedničko, ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem vám pekne, že ten prechod prebehol tak veľmi rýchlo. Mňa by zaujímalo tých 3,80, pardon, 98 miliárd, je to celkový potenciál, na aké časové obdobie a čo s tými 114 miliónmi, ktoré zostanú? Prosím. Die 3,98 knapp 4 Milliarden Euro Tých 3,98 miliardy to je celý finančný rámec, ktorý v rámci konjunkturálnych projektov, programov na zníženie dopadov krízy rada schválila. Viete, že tu ide o výskum, že ide o CCS, obnoviteľné zdroje energie a efektívnosť, to je súčasť tých programov. A už vtedy sa stanovilo, že prostriedky sa majú používať hlavne na obnoviteľné zdroje energii a na um, hospodárne využívanie energie. Tých 114 miliónov tu teraz je. Ja si myslím, že možno ešte nejaké z tých projektov sa nezrealizujú, to teraz nevieme odhadnúť. Môže to byť z nejakých právnych dôvodov, alebo možno bude chýbať spolufinancovanie zo strany žiadateľov preto to nariadenie ide tým smerom, že ďalšie nepoužité prostriedky potenciálne by sa mohli využiť na projekty obnoviteľných zdrojov energie a hospodárnosti. Pokojne e, vám dáme okamžite navedomie, keď sa táto suma zvýši. Pokiaľ ide o veľkosť tých projektov, skôr by to mali byť malé projekty, menoval som príklady, malo by to byť na lokálnej úrovni, súkromné verejné, súkromno verejné, aby sa z tých 114 miliónov mohlo odfinancovať čo možno najviac projektov čo možno najväčšom počte členských štátov. Ďakujem, pán Chacimarkaký, ako ďalší. E Prosím pána komisára, aby potom reagoval naraz na viacero otázok zo strany poslancov pretože ten zoznam sa neustále predlžuje. Nech sa páči pán Chacimakakis. Ďakujem pekne, pán komisár, za poskytnuté informácie, to, že ste prišli tak rýchlo. Je to asi 60 projektov, ktoré boli schválené. Mnohé z nich sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie, ide hlavne o tie obrovské veterné parky. Podľa mňa to je vynikajúce ale vieme, že čím viac máme takýchto e, projektov obnoviteľných energii, tak by sme potrebovali e, čoraz viac e, potenciálu skladovania. Takže prosím, ak ako je to s tými projektami. Predpokladajú takéto zásobníky, ako môžeme na takéto projekty využiť tých 114 miliónov eur. Vy ste hovorili kohezné fondy, štrukturálne fondy, že tieto musia presne tiecť aj do skladovania energie Takže čo sa tu už plánuje? Spájate sa už s vašimi kolegami, hlavne s pánom Hanom pre regionálnu politiku? To je moja otázka. Pán Van Nistelrooy. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcem pánovi komisárovi poďakovať za tieto informácie i za to, že ich tak stručne predniesol, pretože si myslím, že sme sa zmienili o niektorých témach, ktoré sú skutočne v centre pridanej hodnoty Európskej únie EPP. Už veľmi dlho hovorí, že infraštruktúry sú dôležité. Tento projekt sme prijali o eolickej energie. Máme tu ďalšie projekty a myslím si, že je veľmi dobré zabezpečiť rozvoj na celoeurópskej úrovni, pokiaľ ide o tieto projekty. Musíme o tom hovoriť a treba vedieť, že sú fondy, ktoré boli určené na tieto účely. 97% týchto fondov už boli alokované, a to je dôležité, a my trváme na tom, aby sme vedeli, aká je veľkosť celého balíčka a aká je akým spôsobom to podporí e, v Európe energetickú efektívnosť. Takisto sa tu hovorí o 114 miliónoch e, o čo ide presne, možno, že by bolo dobre stanoviť tu nejaké priority, aspoň niekoľko priorit, aby sme jasne videli, že členské štáty individuálne tiež spúšťajú akčné programy. Všetky veľké a hlavné členské štáty majú svoje akčné programy a myslím si, že by sme sa mali vyhnúť opakovaniu iniciatív, ktoré už navrhli individuálne jednotlivé členské štáty. Myslím si, že v tom, čo ste vy predložili a čo sa analyzovalo, by bolo treba spresniť, ako chcete, ako si predstavujete toto rozdelenie. Sú tu mnohé projekty, ktoré sú tu zmienené a treba sa e, snažiť, aby sme sa vyhli všetkým stratám a treba si presnejšie stanoviť e, priority. Orientácie sú podľa mňa dobré, myslím si, že to ide dobrým smerom. Treba prijať príslušné iniciatíve aj v rámci tejto súčasnej krízy. A všetko, čo ste povedali, mi prípada naozaj veľmi rozumné. Takisto ste sa zmienili aj o tejto konvencii starostov. Myslím si, že aj to by bolo zaujímavé sa o tom viac dozvedieť. Ďakujem. Dovol, ak dovolíte, pán komisár, ďakujem vám pekne za toto oznámenie. Naozaj ho vítame, tešíme sa z neho trošku frustrácie možno z určitých kruhov v parlamente. My sme vám to predsa už hovorili, už pri rokovaniach o pôvodnom pláne hospodárskej obnovy sme sa snažili presadiť e, prostriedky na hospodárne využívanie energie, lebo už tej sme si uvedomovali, že ide o oblasť, ktorá sa dá okamžite rozvíjať, okamžite riešiť a dajú sa vytvárať pracovné príležitosti, hospodárske stimuly. Uh, Takže sme to už chceli pretlačiť hneď v pôvodnej verzii, ale nevadí, tento návrh je vynikajúci, tešíme sa, že teraz máme takéto niečo. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme tu mali prepojenie napríklad Európsku investičnú banku, tak aby sme e, dokázali eh, tie prostriedky hromadiť, aby to nebol len eh, o hospodárskej obnovy, ale aj ďalšie prostriedky, ktoré sa na to budú nabaľovať. Obce musia mať podporu, ktorú potrebujú, ktorú hľadajú a ktoré sa im najskôr nedostalo. Takže ja som si pripravila kratučku otázku a to, či očakávate nejaké ťažkosti v rade v tejto súvislosti. A ďalšia otázka, ako rýchlo myslíte, že dosiahnete o, súhlas rady a parlamentu? Chcete, myslíte, že to prebehne relatívne bezproblémovo, alebo aký je váš názor na toto? Pán Turmes, nech sa páči. Pán komisár, ďakujem pekne za váš návrh, ktorý plne zodpovedá tomu, čo požadoval Európsky parlament v poslednej fáze rokovaní koncom minulého roka. Vieme, že ste sa zasadzovali to aj osobne, takže si to naozaj mimoriadne vážime. Moja otázka stručne. Mali ste možnosť včera v rade o tom pohovoriť s ministrami, o tomto pozmenení. Už ste sa s nimi o tom zhovarali. Európsky parlament, myslím, že podporuje tento návrh takmer jednomyselne. A nás by zaujímalo, ako to vyzerá s tou radou, hlavne z časového hľadiska, či tam bude získaná potrebná väčšina. Ďakujem, pán Balčitis. A tým uzavriem zoznam rečníkov, ak dovolíte. Ešte mám 5 mien na zozname, ale teraz pán Balčitis. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dovolte mi, aby som sa poďakoval pánovi komisárovi. Chcem vám pogratulovať k vašmu aktívnemu prístupu. Tešíme sa, že takéto niečo máme na stole. že chceme jednotlivé regióny prepojiť, neponechať ich v izolácii. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá solidarita. Bez solidarity Bez tejto solidarity naše ciele nepresadíme. Mňa prekvapilo vaše stanovisko, pokiaľ ide o tretie krajiny, a dohody o dodávkach energie. Vy ste povedali, že tie rokovania s tretími krajinami by mali prebiehať na úrovni Európskej únie. Ja sa teším z toho, čo už sa udialo a dúfam, že nielen 114 miliónov, ale viac prostriedkov bude daných k dispozícii na vytvorenie spoločného energetického systému, aby sme podporili všetky krajiny, ktoré to potrebujú aby sa zlepšila situácia na svetovom trhu s energiou. Kolega Enču, prigo. Kolega Enču, nech sa páči. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, doresc să vă... Vážený pán komisár, Chcem vám poblahoželať k iniciatíve, ktorú ste predniesli. Chcete bojovať, aby ste získali tieto dôležité fondy. Pán komisár. Na by som chcel zopakovať to, čo tu už odznelo. Vy ste komisárom pre nás je mimoriadne dôležitú oblasť. Táto suma 114 miliónov sa mi zdá byť relatívne nízka, hlavne pokiaľ ide o energetickú účinnosť budov, hospodárnosť budov. Samozrejme, že máte našu podporu aj naďalej a radi by sme vás poprosili, aby ste nám pomáhali aj naďalej v tejto oblasti. La kolega Kolárska-Bobínska. Pani Kolárska-Bobínska. E, Pani komisarzu, dziękuję bardzo za tak dobry kontakt. Vážený pán komisár, Ďakujem vám pekne, pán komisár, že ste prišli sem k nám, že máme také veľmi dobré vzťahy. Dúfame, že keď e, vzniknú nejaké rozdiely medzi pozíciou Komisie Európskeho parlamentu a teda skôr medzi, medzi komisiou a teda medzi parlamentom a radou, že sa postavíte na stranu parlamentu, pretože my podporujeme myšlienku solidarity, energetickej solidarity. A toto je téma vášmu srdcu mimoriadne blízka. Moja otázka znie, Týka sa Nabuka. Vy ste povedali, že niektoré časti tohto projektu sa zrejme nezrealizujú, že niektoré prostriedky nebudú vydané na účely, na ktoré boli určené. Takže ako to bude v prípade Nabuka, prosím? Allora completiamo gli interventi e poi il commissario risponderà a tutti. Teraz eh, odpoviem, ešte doplníme otázky a potom pán komisár odpovie. Pani predsednička, ďakujem, slúbili ste, pán komisár, že budete mať s nami pravidelné stretnutia. Slovo zatiaľ dodržiavate. Myslím si, že teraz už ste veľmi dobre oboznámení s vašou prácou a chcem sa vás spýtať, máte pocit, že Európska únia investuje dostatočne vzhľadom na veľké výzvy, ktoré pred nami stoja? Pretože tieto európske nástroje sú nadstavené nielen na udržanie stability, ale mali by takisto zabezpečovať rast. A keď vidíme masu peňazí, ktoré máme investovať do Galilea, ITER, pani Gröz nám hovorila o vysokofrekvenčnom internete, Myslíte si, že je to všetko dostatočné na to, aby európsky občania nám dôverovali na ich úrovni, na ich územiach, aby dôverovali našim nástrojom, našim finančným fondom? Myslíte si, že e, je dosť investícií najmä vo vašej oblasti a to je energetika? A teraz možno ďalšie vystúpenia. Ja som nepovedala, že my uzavrieme zoznam, ale že najskôr spojíme niekoľko otázok a po- potom budú odpovede. Uh, Vážený pán, pán komisár, dlho sme na toto čakali. Vážime si spôsob, akým ste formulovali vaše rozhodnutia. Je to efektívne a rýchle. A hovoríme tu o 114 miliónoch eur. Je tu kofinancovanie zo štrukturálnych fondov a EIB, takže suma je ešte vyššia. Každopádne očakávam, že to bude ešte narastať kvôli nespotrebovaným prostriedkom pred, e, pred e, novým rokom, pred Silvestrom. To sa bude deť určite od septembra. Určite sa deje maximum, aby sa znížila byrokracia. Bojovali sme o toto veľmi tvrdo e, pri rokovaniach o paličku e, obnovy, rýchly e, rozvoj v oblasti klimatických zmien, zamestnanosti, dlhodobý e, proces nábehu, nabiehania týchto procesov, týchto financií. A čo teda potrebujeme v súčasnej situácii je čosi, čo veľmi rýchlo začne a keď v rokovaniach potrebujete podporu na to, aby tie postupy boli pre e, lokálnu úroveň rýchlejšie a pre zapojené e, malé a stredné podniky, môžete rátať s našou podporou, pretože čoraz viac si uvedomujeme, že potrebujeme rýchle projekty e, k energetickej účinnosti, ktoré vytvárajú pracovné miesta v Európe. Tento rok, budúci rok nie však niekedy v roku 2020. Ďakujem. E, Gírek, kolega Gírek. Ďakujeme, kolega Gírek. Ďakujem bardzo, e, panie komisarzu. No te e, sto... Ďakujem. Vážený pán komisár, 114 miliónov to je ako dar z neba. Nie je to veľa. Dúfal som, že to bude ešte viac keďže je tu e, veľmi dôležitá vec, e, o ktorú ide, niečo, čo si Nemci napríklad dokázali veľmi dobre vyriešiť sami, takisto niektoré západné krajiny, niektoré krajiny na západ od Polska. Pokiaľ ide o regionálne fondy, len 2% smerovali do výstavby, do bytovej výstavby a do E, obnovy starých budov. A pokiaľ ide e, o projekty, ktoré sa dajú e, realizovať rýchlo, tak tá aktualizácia existujúcich starých budov bude mať rýchle účinky, keďže nebude treba vytvárať nové plány nové nákresy a vytvoria sa, vytvoria sa nové pracovné miesta. Takže pokiaľ ide o nové členské krajiny, prosím, zameriavajte sa tiež na e, bytovú výstavbu. Kolega Žadó, la parola. Pán kolega Žadó. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán komisár. Iba aby som si to objasnil. Hovoríte, že máme 97 e, plánu obnovy ktorý vlastne na, na, teda na, na takéto percento sa plní tento e, program a tomu zodpoveda 114 miliónov. A moja otázka, e, veď predsa nemáme tu len týchto 97 projektov. My máme oveľa viac projektov, ktoré neboli dotované prostriedkami. A moja otázka znie, či dávate nejakú perspektívu do budúcich rokoch aj na nejaké iné projekty, e, keď si všimneme, že nejaké projekty neboli dotované alebo boli anulované. Máte nejakú predstavu, e, že tieto peniaze bude možné opätovne použiť e, za účelom tejto energetickej efektívnosti? Christian Eller Vážený pán komisár, štruktúra, štruktúrne fondy e, na e, výstavbu a na ďalšie oblasti sa delia teda na dve časti. V bývalých e, socialistických krajinách tu je iba asi 60-70 per, tohoto bytového fondu v rukách komún. Keď ide o energetickú účinnosť použitia prostriedkov, tak problém spočíva v končnom dôsledku v tom, aby tie investičné cykly týchto komunálnych spoločností sa využil. Nebolo by snad, nestalo by za úvahu práve tieto prostriedky použiť ako akúsi páku, aby sa prostriedky alebo nástroje e, vyvinuli s investičnou bankou, aby v konečnom dôsledku boli k dispozícii finančné nástroje, ktoré z čistých investícií a príspevkov nemožno financovať. Keď sme hovorili o Bazilei dvojke, tak vo východnej časti Nemecka i vo východoeurópskych krajinách tieto e, bytové družstva e, investovali e, a banky sa trošku tak zdráhajú ísť do ďalšieho kola investovania, pretože tá, re, tá refinanc, to refinancovanie z rôz, veľmi ťažko prebieha krátkodobo či strednodobo z národ, v súlade s národnou legislatívou. Takže otázka použitie prostriedkov bezprostredného charakteru v krajinách, ktoré majú silný podiel na vlastníctve bytového fondu, vyzerá úplne inak ako v nových spolkových krajinách a vo, na východe, takže možno by sme mohli zvážiť, že tie prostriedky, ktoré máme teraz, by sa použili ako páka, ako skombinujeme štruktúrálne prostriedky s finančnými možnosťami, napríklad prostredníctvom Európskej investičnej banky, tak potom nebudeme môcť uniesť rozsah tohoto financovania a poslední dvaja, e, ktorí položia otázku, pretože uzatvárame zoznam pani kolegyňa Tikal a ešte jeden kolega. Oui, euh, merci, madame la présidente. Monsieur... Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Ja som bola veľmi rada, keď som si všimla, že skutočne kladete dôraz e, v rámci priorít na redukciu e, skleníkových plynov a na energetiku. A teraz otázka čo predstavuje 4 miliardy eur, pretože vo štrukturálnych fondoch máme 4 miliardy eur. Myslím si, že sa musíme ako celá Európa zmobilizovať e, za účelom dosiahnutia energetickej efektívnosti. A na, na to, na zvýšenie efektívnosti potrebujeme zhruba 100 miliard eur. Kto tieto peniaze poskytne? E, BEI alebo alebo sporiteľne, alebo ktoré inštitúcie. Možno, že by bolo dobré motivovať privátne banky, aby sa na týchto e, projektoch podielali, lebo treba im povedať, že sa budú zúčastňovať na e, financovaní vlastne z týchto zmien ohľadne e, produkcie skleníkových plynov. Preto je potrebné motivovať banky, aby sme vytvorili skutočný európsky fond, ktorý potrebujeme. Pani Tikau, jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán komisár, na začiatku minulého roka komisia hovorila o jednej miliarde eur, e, ktoré by mali byť určené na zvýšenie energetickej efektívnosti e, budov. Potom sme tu mali CITES a hovorilo sa, že to, e, čo nebolo dosiahnuté v predchádzajúcom období, že prejde do iniciatívy Smart City. A, ale tieto zdroje nie sú dostatočné. A moja otázka teraz nie. Chcete teraz spolupracovať s komisárom Hanom a e, s členskými štátmi, aby sa vlastne do roku využívali všetky prostriedky na zvýšenie absorpcie štrukturálnych fondov a najmä Federu na zvýšenie energetickej efektívnosti budov a druhá otázka, pokiaľ ide o budúce finančné perspektívy, máte a chcete tam zohľadniť nárast o 4 e, plán ekonomického rastu, aby ste tieto prostriedky alokovali na zvýšenie energetickej účinnosti budov? Ďakujem. Pán komisár, myslím si, že ste boli E, cieľom a adresátom mnohých otázok. Odpovedzte, prosím. Ďakujem. Vaše, vaše e, problémy smerujú e, podobným smerom, ale ďaleko presahujú 114 miliónov. To znamená, všetky vaše prostriedky by si vyžadovali oveľa viac. Toto by bola len kvapka na horúci kameň. Takže treba hovoriť o tom, čo treba spraviť s týmito prostriedkami. A tá stratégia, ktorá sa skrýva za každým vašim príspevkom, no to musí byť spolupráca rada, Rady a parlamentu e, v budúcich uh, rokoch. Zmenili sme nariadenie a to tak, že lehotá na podávanie žiadostí e, na po schválenie prostriedkov sa predlžila do konca marca. To znamená, získali sme štvrť roka času. Po druhé sme si povedali, že každý, každé uvoľnené euro pôjde do obnoviteľných energií a projektov na e, účinnosť energií. Bude to 114 alebo 180, 280 eur, tisíc eur, e, miliónov eur. Ale každý e, z, z, z, potvrdený projekt musí byť aj financovateľný. Napríklad Nabuko, tak tam som tak rezervovane optimistický. Ale tie, tie milióny sa použijú len tam, v Nabuku, keď až príde. A podľa mňa e, prostriedky by sa nemali vrácať štátom, ale mali by sa, každé euro by sa malo použiť. A preto by sme mali mať odstupňovaný postup, postup vypršanie lehoty koncom e, budúceho roka. Jedna vec je jasná, že keď koncom augusta alebo v oktobri povie niekto, že chce peniaze späť, lebo sa nedajú použiť, tak sa to navrší na tých, na tých 114 s tými rovnakými dvoma účelmi, e, ale nie s inými. A realizácia cez EIB, cez investičnú banku, tak to je len pridaná hodnota, e, ktorú ona môže poskytnúť. Tiež tu bola otázka, či chceme podporovať aj uskladňovacie kapacity. Som presvedčený, že obnoviteľné energie a infraštruktúra a e, zásobníky musia sa roz, rozvíjať spoločne zásobníky a infraštruktúra, nuž bez nich nemajú obnoviteľné energie tú perspektívu a infraštruktúru, ak, e, akú sme očakávali. Poznám množstvo projektov u zásobníkov, e, napríklad v, u nás v Švarcvalde, kde je obrovské, obrovský odpor, že sa tam vytvoria nové, nové E, Znečistenie. Máme obavy, nevieme ako, premyšľame o tom, ako to zvládnuť, aby všetci, ktorí sú za obnoviteľné energie, boli ochotní s nami bojovať za infraštruktúry a aj za zásobníkovanie, pretože ukladanie e, neznamená len to, základ, to bežné, ale aj nové, nové generácie zásobníkov, úložisk, ktoré vyvíjame ktoré musíme vyvíjať, e, to nepôjde za len budúce, za budúce mesiace. Chcem poukázať na to, že tento program je aj program energetický, ale v prvom rade je to program konjunktúrny. Ešte stále dúfame v to, že členské krajiny EÚ e, budú v stave e, výjsť, výjsť z kríze, ale ja som skeptický, ale oficiálne prognozy hovoria o raste o takmer vo všetkých členských krajinách. To znamená, že náš program, ktorý má uživiť konjunktúru, musí účinkovať rýchlo pre pracovné miesta, pre e, stávanie zariadení, pre služby, pre e, investície na mieste. Takže lehota konca marca, obe, oba účely v neobmedzenom e, rozsahu a všetko, čo bude pred jeseňou uvoľnené, sa presunie na 114 plus x. Rada je pozitívne naladená, my ju informujeme ale tá východisková situácia, už v nej mali členské krajiny otázku, či musíme národné prostriedky Európskej komisii a e, parlamentu vôbec dávať. E, to sú tie zásadné otázky. Tieto súvisia s otázkou, aké ciele možno riešiť len na európskej úrovni a ktoré nie ale mnohé sa bude dať riešiť decentrálne, nacionálne, lokálne, ale nie všetko. Včera som veľmi úspešne dlho hovoril s ministerstermi e, energetiky e, Polska, Estonska, Lotvi, e, Litvy a Lotyšska a vypracovali sme správu o záväzkoch k téme elektrickej infraštruktúry. Bez našeho programu by ten včerajší termín nebol, priniesol úspech. Len keď máme prostriedky na dotovanie, tak máme autoritu a, môžeme pokročiť k, smerom k solidarite, menšej závislosti veľkých od veľkých partnerov a tak ďalej. A preto rozhodujúca otázka smeruje k vám. Keď kríza je zvládnutá a bude tu ďalšie finančné obdobie, otázka znie, čo na európskej úrovni bude výskum v oblasti energetike, podpora E, projektov a infraštruktúra. Čo bude v tejto oblasti? Podarí sa nám e, európsky rozpočet budúceho desaťročia e, stvárniť tak, aby to boli trvalé rozpočtové položky, ktoré môžu byť na euro, riešené aj na európskej úrovni. Dokážeme to udržať. Aj tu bude otázka, č, ako vnímate vo kolegov v iných výboroch. Aký je ich názor, ako E, aký úspešný ste v komunikácii. A potom tu bola tiež otázka, čo robíme pre e, účinnosť e, budov a keď sa pozriete na to, čo už sme v, budú, v minulých rokoch e, spojaznili v oblasti dopravy, automobilov, energetiky, priemyslu, tak treba povedať, že najväčšia rezerva nevyužitých možností pre úspory energie, e, účinnosti energie zostáva v oblasti budov, takisto pokiaľ ide o zníženie emisí CO2. Preto e, pracujeme veľmi intenzívne s kolegom Hánom, ktorý e, pri svojich regionálnych fondoch e, ne, nedostáva všetky prostriedky, ktoré by si želal a môže sa stať, že u ďalších projektov e, budú naše, naše dediny možno krajšie, že nebude tak, nebudú také e, vybetonované, ale pomôžeme tým všetkým profesiám a pomôže to aj vašim cieľom. A preto som za odborné prepojenie našich cieľov s tými, ktoré si stanovil kolega Hahn. V piatok sme mali e, konferenciu k infraštruktúre v Madride za účasti ministrov a v tejto oblasti, v členských krajinách i v stredomorskej oblasti, smerom k Norsku, Švajčiarsku, smerom na východ, s Tureckom, Moldavsko, Gruzinsko, Ukrajina, všetky tieto krajiny budú mať toto za jeden z najdôležitejších politických cieľov následne sa vám bude prezentovať nový riaditeľ našeho zariade, našej e, agentúry ACER. Je tu jasné, že aj tu ide značná, značná časť európskeho rozpočtu, ale to bude vždy len zlomok toho, čo môžu byť zmysluplné investície a preto súkromné firmy, výskum, infraštruktúra a ďalšie otázky, to sú ťažiska. To musí byť ďalej v centre. A som ochotný keď budeme hovoriť o energetickej stratégie, o týchto e, investíciách na jeseň opätovne komunikovať. Ďakujem. Ringraziamo moltissimo il commissario anche per aver dovuto appunto affrontare una così. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem, že ste zodpovedali taký dlhý zoznam otázok. Ďakujem a dovidenia.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 Proseguiamo questo pomeriggio di lavori molto... Kolegyne, kolegovia, pokračujeme v programe. Máme naozaj veľmi intenzívny pracovný program. Poprosím tých, ktorí chcú opustiť sálu, aby to urobili čo možno najrychlejšie, aby sme my mohli pokračovať v našej práci. Poprosím vás o pokoj v sále, aby sme mohli dôstojne pracovať. Vítam tu srdečne pána doktora Alberta Potočníka, ktorý bol prednedávnom vymenovaný za riaditeľa, pre, za riaditeľa agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov ACER. Toto je relatívne nový subjekt. Správodajcom pre túto problematiku bol pán Chichester. Európsky parlament sa mimoriadne zasadzoval za vytvorenie tohto úradu. A pán Potočník nám 10 či 15 minút v úvode predstaví aktivity, programy, problémy, s ktorými sa potýka agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov a potom budeme pokračovať v rozpráve, v otázkach a odpovediach. Takže vítam vás tu, pán Potočník, a dávam vám slovo, nech sa páči pani predsedníčka, vážené dámy, vážení páni. Teším sa a je mi veľkou cťou, že tu dnes môžem byť, a to z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože Európsky parlament, vy ste zástupcami ľudí, občanov, a keď hovoríme o liberalizácii, keď hovoríme o reformách sektoru, keď hovoríme o tom trhu s energiou, tak niekedy zabudáme, že to celé sa má diať v prospech spotrebiteľov energie našich občanov. Takže je dobré si to pripomínať a ja to tak budem pravidelne robiť. Druhý dôvod je ten, že si uvedomujem, že Európsky parlament bol jedným z najväčších, najlepších spojencov našej agentúry, vytvorenia našej agentúry počas prípravy tretieho balíčka, takže sa naozaj mimoriadne teším, že tu dnes môžem byť. Keď som bol pozvaný do tohto výboru, požiadali ma, aby som sa venoval aspoň dvom problematikám. Poprvé, aby som stručne predstavil pokrok, pokiaľ ide o vytváranie našej agentúry. A po druhé, aby som trošku poinformoval o úlohách, o prioritách, ktoré agentúra bude mať v najbližších mesiacoch či rokoch. Takže poďme pekne po poriadku. Iste viete, že správna rada ako aj riadiaca rada boli vytvorené a ja som bol menovaný za riaditeľa tejto agentúry. A teraz zriadujeme agentúru, sme v tej počiatočnej fáze. Rád by som hovoril o troch aspektoch. Poprvé, nábor pracovníkov, po druhé sídlo a potom dohoda. Iste viete, že personál našej agentúry že to je 42 plus maximálne 10 národných expertov, toto sa predpokladá momentálne. A prvých 7 miest bolo začiatkom mája publikovaných, 4 včera. Takže proces náboru toho jadrového týmu už začal. Začíname týmy, ktorí potom budú neskôr sami zodpovední za nábor pracovníkov, ktorí budú organizovať um, agentúru v Ljubljane. Pevne veríme, že ten výber začne už eh, v júni v prípade niektorých pozícií a dúfame, že tie prvé pozície budú obsadené do konca augusta. Potom eh, budeme publikovať ďalšie pracovné miesta, takže do konca roka by som bol rád, keby sme mali obsadených aspoň polovicu plánovaných pracovných miest, alebo aspoň aby už ten proces ich náboru bol v pokročilej fáze a potom v ďalšom roku budeme pokračovať. Pokiaľ ide o priestory, ja pracujem s komisiou a s so slovenskou vládou. Snažíme sa nájsť náležité priestory pre našu agentúru. Máme niekoľko možností, konkrétne 6. Požiadali sme o návrhy um, vlastníkov týchto priestorov. Budúci týždeň navštívim Ljubljanu a urobím obhliadky týchto priestorov, spojím sa so slovinskou vládou. Záverečný výber priestorov, verím, sa uskutoční v auguste boli by sme rádi, keby do konca roka sme už tieto priestory mohli využívať. Agentúra začala fungovať v Bruseli a pevne veríme, že budúci rok už bude fungovať Ljubljanu, Ljubljany 1. marca, kedy má už teda byť plne funkčná. Táto agentúra by mala byť už v Ljubljane. Dohoda o sídle, jej návrh bol zaslaný slovinskej vláde v máji. Ide o prvú inštitúciu Európskeho spoločenstva, ktorá bude mať sídlo v Ljubljane. Budúci týždeň počas mojej návštevy Ljubljany začneme s neformálnymi rokovaniami. Potom slovenský parlament bude hovoriť o tejto dohode o sídle. Koncom leta, teda v lete by malo byť toto celé finalizované, aby sme pri tú dohodu mohli mohli naozaj podpísať. E, Taká teda vyzerá aktuálna situácia. Hovorím, sme v rannej fáze, snažíme sa, aby sme najpredovali čo možno najrychlejšie. Pokiaľ ide o naše priority, ak dovolíte, rozdelím ich do dvoch častí. Prvá časť to sú tzv. interné priority, a tou druhou to sú externé priority, vnútorné priority. E, Zrejme chápete, že mojou prvou e, prioritou je nábor pracovníkov, kvalifikovaných pracovníkov vytvorenie dobrej pracovnej atmosféry, dobrých pracovných vzťahov v rade, e, pardon, v agentúre ako také a aj s obomi radami agentúry. Ďalšou prioritou je e, vytvoriť e, odvolaciu radu. Táto by mala fungovať najneskôr v marci budúceho roka, pretože má, je tu možnosť um, prostredstvom tejto rady Eh, sa odvolať proti rozhodnutiam agentúry. A tretia prioritná agentúra, toto je eh, etablovanie sa v Ljubljane po tom dočasnom krátkom období fungovania z Bruselu. Teraz tým externým prioritám. Ehm, mojou víziou je prispieť k dosiahnutiu vytvoreniu eh, vnútorného trhu s energiou do konca môjho mandátu. Mám mandát na 5 rokov. Takže toto je moja, môj cieľ. A z dlhodobého hľadiska také tie priority súčasné, tie samozrejme vychádzajú vždy z tej aktuálnej fázy vytvárania vnútorného trhu. Agentúra napríklad má mm, za úlohu vypracovať rámcové usmernenia. Pracovný program bude parlamentu predstavený koncom tohto mesiaca. A tam sa dozviete, v akých oblastiach budeme prioritne pracovať. Predpokladám, že to bude riešenie kapacít energie, operačná bezpečnosť, vyváženosť v prípade plynu, vytváranie kapacít, vyváženosť, harmonizácia, tarif. Toto sú otázky, ktoré si vyžadujú riešenie čo možno najskôr a tam sú potreba teda aj tie rámcové usmernenia čo možno najskôr. Vychádzajú z týchto rámcových usmernení vytvoríme, pripravíme um, sieťové kódy ja si cením tú prácu, ktorú vykonali energetickí regulátori za posledné mesiace, pretože z tejto práce budeme my vychádzať ako agentúra. Ďalšia priorita to je 10-ročný plán rozvoja sieti operátori transmisných systémov, ich sieť e, by mala predložiť tento program e, začiatkom budúceho roku do marca a potom agentúra sa k tomu vyjadri ENSO, štatúty a členstvo. K tomu sa tiež bude vyjadrovať agentúra. A na to, aby tieto, tieto um, subjekty mohli fungovať náležite, bude teda potrebné, aby tieto štatúty boli uh, schválené. Konzultačné, monitorovacie úlohy agentúry samozrejme sú tiež mimoriadne dôležité, tak aby sme boli informovaní o aktuálnom vývoji na trhu, aby sme mohli informovať aktérov, širokú obec. Takže ako by mala agentúra fungovať? aký prístup by mala uplatňovať zo pár slov k tomu. Ja si myslím, že agentúra by sa mala zameriavať na reguláciu. Ja by som bol rád, keby tá agentúra mala nás taký technický prístup k regulácii. Bude fungovať samozrejme v rámci politického rámca, ktorý je k dispozícii. Chceme prispievať k formovaniu tohto politického rámca Chceme využívať kompetencie, ktoré máme k dispozícii, môžeme dávať stanoviská a odporúčania komisii, rade, parlamentu a národným regulátorom budeme sa snažiť e, nemiešavať sa do politiky, ale ja sa vám rád za každým spojím s politikmi, ako som už spomínal na úvod môjho prejavu. Myslím si, že politici ako zástupcovia verejnej mienky sú mimoriadne dôležití, takže bol by som rád, keby ste vy mali pocit, že sa môžete spolahnúť na agentúru, ako aj moju osobu, ako na poskytovateľov technického poradenstva. Bol by som rád, keby sme fungovali ako spojenci pri budovaní spoločného trhu s energiou. Ďakujem za pozornosť. Grazie, dottor Potočník. E iniziamo di... Ďakujem pekne, pán doktor Potočník. Tým sa dostávame k rozprave. Pán Vidal Kvadros ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Potočník, ďakujem pekne za vaše úvodné slova. Dovolte mi, aby som vám na úvod zaželal mnoho úspechov vo vašej novej funkcii, ktorá istotne nebude jednoduchá hoci je istotne mimoriadne zaujímavá. Dovolte mi, aby som vám hneď ponúkol podporu v jednej konkrétnej téme. Vyhľadáte priestory v Ljubljane a tu v Európskom parlamente medzi moje kompetencie patrí v predsedníctve práve oblasť budov a infraštruktúr. A my tu v Európskom parlamente máme naozaj vynikajúcu skupinu, ktorá sa zaoberá budovami, nehnuteľnosťami máme mnoho skúseností a tieto vám pokojne dám k dispozícii, ak potrebujete nejaké poradenstvo, nejakú pomoc, informácie. Nech sa páči, celý tento tým vám bude rád k dispozícii. Ak samozrejme bude takáto potreba, ak si to budete želať. Toľko teda k budovám a k priestorom. Dovolím si zdôrazniť, že Európsky parlament vždy podporoval zriadenie agentúry pre spoluprácu európskych regulátorov, také agentúry, ktorá naozaj bude mať konkrétne kompetencie. Integrovaný obchod s energiou na európskej úrovni boli sme my v parlamente veľkými zástancami tejto agentúry, konceptu a želali sme si vytvorenie silnej agentúry, ale to sme nerozhodli my a musíme sa ešte navyše zhodnúť s radou, lebo nie sme sam, sami, kto rozhoduje. No a ten záver a ten výsledok je možno nižší, ako boli naše očakávania. My sme chceli takú tú agentúru, ale e, majme na zreteli aj kolektivizmus a myslíme na to, že to je krok dopredu vzhľadom na budúcnosť a že e, všetky otázky s tým spojené. Pre, pre, e, pred koordinácia, budúcnosť, návrhy a vypracovávanie návrhov a tak ďalej. Vy, ak budete používať tieto nástroje, tak môžete prispieť veľmi cenným spôsobom k tejto agentúre. A sú tu niektoré veci, ktoré vy naozaj môžete rozhodovať o nich. Ako som už spomínal, to sú napríklad cezhraničné infraštruktúry. No a konkrétne k tomuto bodu. Predstavme si, pán riaditeľ, vzájomné prepojenie, ktoré je potrebné vytvoriť. Na, kto, viete, že aké dôležité pre nás, pre Španielov, sú prepojenia, takže treba vytvoriť túto sieť prepojení a krajiny, ktorých sa to týka, členské štáty s tým nebudú súhlasiť. No, to sa môže stať. Vysvetlite mi, prosím vás, pán riaditeľ, ako vy potom vnímate úlohu agentúry v takomto hypotetickom prípade, dúfam, že k tomu nedôjde, ako by agentúra mohla prispieť výjsť zo slepej uličky napríklad v takejto situácii. Ďakujem. Kolega de Castillo. Kolegyňa de Castillo. Áno. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj pán Potočník. Samozrejme chcem vás tu privítať v mene mojej skupiny lebo ja som koordinátorka mojej politickej skupiny, musím povedať, že v súčasnosti sa spúšťajú dve agentúry v úvodzovkách, ktoré tento parlament a tento špecifický výbor parlamentu schválil v predchádzajúcom volebnom období. Takže myslím tým na Európsky regulačný orgán v oblasti elektronických komunikácií a potom energetická agentúra. Včera nám pani komisárka Krús eh, oznámila, že rada konečne schválila, že eh, definitívnym sídlom Bereku bude Riga a že teda eh, že obidve tieto inštitúcie budú mať veľmi podobné kompetencie tak BEREK, ale možno, že ešte viac energetická agentúra budú čeliť niekoľkým spoločným problémom. Sú to problémy, ktoré v tomto prípade sa týkajú okrem iného aj nezávislosti alebo stupňa nezávislosti národných regulačných orgánov, pretože problém politickej závislosti v, niektorom prípade, v niektorých prípadoch E, tam sú hlavným zdrojom problémom práve tie národné regulačné orgány. Takže toto treba vyriešiť, aby mohla agentúra plniť svoje ciele. Ako vy vnímate e, situáciu, keď energetický sektor e, by mohol byť postihnutý takým problémom, e, aby takéhoto charakteru, aby Takýto problém bol prekážkou v rozvoji všetkých kompetencií, ktoré má ASER. A ako by sa to dalo riešiť, pretože nikto nepochybuje o tom, že toto je reálny problém v niektorých členských štátoch. Kolega Podimata, la parola. Kňa Podimata. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δόκτωρα Ποτότσιν και επιστρέψτε μου να σας συγχαρώ και εγώ από την... Doktor Potočník, ja vám gratulujem. Želám vám naozaj veľmi dobrý mandát. Veľmi dobre viete, že e, tento mandát ste prijali vo veľmi kritickej situácii. A možno, že my všetci by sme chceli, aby táto agentúra zohrávala e, oveľa silnejšiu úlohu, ale v každom prípade vy ste prevzali túto funkciu v okamihu, keď e, vstúpila do, Lisa, do platnosti Lisabonská zmluva, keď bol vypracovaný spoločný energetický program. Prednedávnom bola predložená správa o vytvorení Európskeho energetického spoločenstva a toto všetko vlastne súvisí s posilnením konkurencie schopnosti a kompetentnosti európskej ekonomiky, e, aby mohla čeliť k energetickým a klimatickým výzvam a je to dôležité tak zo strednodobého, ako aj z dlhodobého e, hľadiska. Tento projekt o sieťach, ktorý bol schválený pred desiatimi rokmi, hovoril o ňom pán Vidal Quadras. Aké možnosti, aké iniciatívy tento orgán, táto agentúra má, aby mohla prekonať fragmentáciu a fragmentovaný prístup Európskej únie, pokiaľ ide o programovanie rozvoja energetických sietí, pokiaľ ide o prírodze, prírodný plyn, ale aj o elektrinu. Druhá otázka sa týka európskych spotrebiteľov, už ste hovorili, že ma, musíme zabudnúť na európskych spotrebiteľov, že je potrebné, aby, ale napriek tomu je potrebné, aby oni boli v centre našeho záujmu. V treťom balíčku sme schválili chartu práv spotrebiteľov energie a to bolo prijaté ako dodatok tohto tretieho energetického balíčka. Je to otázka, ktorá je čoraz dôležitejšia, pretože sú tu veľmi znepokojivé posolstva o tom, ako sa budú vyvíjať ceny energie, elektrické energie v mnohých európskych krajinách. Máme veľmi vážnu ekonomickú krízu, ako je tá, ktorú teraz prežívame. Chcem sa vás pýtať, aké iniciatívy chcete prijať, aby ste garantovali práva spotrebiteľov v Európe pokiaľ ide o energiu a aby ste udržali ceny e, elektrickej energie na súčasnej úrovni v EÚ. A teraz dávam slovo pani Amalii Sartori. Ďakujem, vážená pani predsedníčka. Aj ja by som sa chcela pridať e, k ostatným poslancom a privítať E, nového riaditeľa agentúry. A chcem poďakovať aj za prezentáciu, ktorá nám tu bola predložená, za informácie, ktoré sme dostali ohľadne problémov, ktoré sú vždy ťažké a zložité, najmä keď sa začína s novou iniciatívou a s novou aktivitou. Treba konať rýchlo, aby sme čím skôr priložili ruky k dielu je potrebné, aby agentúra čo najskôr začala plniť svoju hlavnú funkciu. Alebo pri najmenšom tú úlohu, o ktorej si parlament myslí, že je hlavnou úlohou. Keď my hovoríme o záujmoch spotrebiteľov, v prvom rade členských štátov Európskej únie, pre nás to znamená, že by sme sa mali sústrediť na to, aby sme si stanovili, akým spôsobom môžeme zo strednodobého hľadiska dosiahnuť harmonizáciu medzi jednotlivými členskými štátmi. To je prvá fáza. Aby sme mali jednotný energetický trh, tak je nevyhnutné, aby sme mali harmonizované zákony. No a v tomto zmysle vaša agentúra bude zohrávať zásadnú úlohu. Už ste hovorili o tom, aká bude orientácia, aké budú nové pravidlá, ktoré povedú k konštantnej spolupráci s komisiou, parlamentom, radou. A to nebude ani ľahké, ani rýchle, pretože musíme brať do úvahy aj to, že sa odraciame na členské štáty s názormi, s odporúčaniami a tak ďalej. Ja by som chcela načetnúť dva problémy a dve otázky. Poprvé, aký kalendár ste si stanovili, lebo ten je ťažké plniť, ale aspoň treba si nejaké dočasné ciele stanoviť, aby sme sa pokúsili harmonizovať eh, energetický trh v rámci členských štátov EÚ. No a po druhé, ako chcete pracovať. A tam parlament môže zohrať dôležitú úlohu, ako chcete konať e, v prípade ťažkosti, ktoré sa môžu objaviť medzi krajinami. A chcem moju otázku pripojiť k rečničke, ktorá hovorila predo mnou. Pripomínam rôznorodosť záujmov, pokiaľ ide o vzájomné prepojenie energetických trhov, pretože toto sú tie zásadné body, s ktorými sme v posledných mesiacoch e, bojovali pán Claude Turmes. E, Ďakujem a blahoželám vám, pán doktor Potočník, k tejto dôležitej pozícii. Myslím si, že prvý riaditeľ takéhoto ustanovenia je vždy tým, ktorý môže tvárniť určitým smerom túto inštitúciu. E, Takže Európsky parlament, a Lecho to už spomínal, mm, naozaj požadoval ešte silnejšiu agentúru s ešte väčšími svalmi. Viete, že rada využívala rôzne právne triky, spomínala nejaké prípady z Talianska, Meronis pred 100 e, rokov, kedy ešte spoločný trh ani neexistoval, až sme o ňom ani nesnívali. A snažili sa nás zastaviť právne od e, predtým, tým, čo bolo politicky rozumné, zmysluplné. My sme dnes ráno na koordinátoroch e, sa dohodli, o tom ešte zrejme neviete, že vytvoríme skupinu členov tohto výboru pre ASER, teda pre vašu agentúru a budeme teda pravidelne v kontakte s vami, budeme monitorovať vaše aktivity. Mám jednu konkrétnu otázku na vás. Máme 12 spoločností energetických gigantov v Európe, ktorí dominujú 95% celkového predaja energie. Tieto spoločnosti, ako ich budeme regulovať, keď máme 27 národných regulátorov? Takže moja otázka znie, čo si vy myslíte o tom, ako by ASER mohol napomôcť, čo najlepšie vplývať na tých 27 národných regulátorov, pokiaľ ide o reguláciu na trhu s energiou a s plynom v Európe. Ja, danke, Frau pán Rybich. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že je dobré, že sme vytvorili nový rámec v tejto súvislosti a ja chcem pogratulovať pánovi riaditeľovi k menovaniu do jeho funkcie. Ide o to, aby táto nová inštitúcia aktérom na trhu, národných trhoch aby týmto umožnila prístup k 26 ostatným národným trhom teda aby všetci mohli byť aktívni na všetkých trhoch v rámci Európskej únie. A neustále vystáva otázka, otázka toho povolovacieho konania. Moja prvá otázka sa týka presne toho, chcete hovoriť v ACERI o referenčných hodnotách, o osvedčených postupoch v rámci tohto povodovacieho konania. Chcete pripraviť návrhy legislatívy na európskej úrovni v tejto súvislosti. A moja druhá otázka, my sme dnes predpoludním na koordinátoroch hovorili o tom, že rozhodnutie komisie o kompenzácii v tretích e, sieťach, že toto bude predmetom diskusí v Európskom parlamente. Už sme mali jedno hlasovanie, ktoré prešlo len tesnou väčšinou. Viete, že e, siete tretích e, majú momentálne hodnotu asi len 100 miliónov eur, čo nezodpovedá tomu, čo doposiaľ bolo bežné. Takže by ma zaujímalo, či sa ASER bude zaoberať tým rozhodnutím komisie a máte pocit, že by ste do dvoch rokov mohli pripraviť eh, hodnotenie tak, aby táto sporná debata bola vyriešená, jeden proste navždy zmietnutá zo stola. Ďakujem, kolega Ody, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel pripojiť k mojim kolegom a poblahoželať ešte vám, e, pán riaditeľ, k vášmu menovaniu. Mám veľmi stručnú otázku. Aká bude úroveň transparentnosti rozhodovacieho procesu v agentúre? Bude vo vašich silách zorganizovať publikáciu a na akej úrovni chcete dávať k dispozícii poslancom a verejnosti vaše úvahy, štúdie, rozhodnutia, alebo už je to stanovené vašim vnútorným poriadkom, lebo my si veľmi vysoko vážime transparentnosť na všetkých úrovniach EÚ. Teraz dám slovo pánovi Potočníkovi, ale ešte predtým si dám slovo sama sebe a mám stručný komentár. Chcem vám poďakovať a myslím si, že táto transparentnosť, pokiaľ ide o informácie, bude v budúcnosti narastať, pretože často my, členovia parlamentu, zohrávame určujúcu úlohu v rámci e, vytvárania rozličných inštitúcií. No a potom nakoniec sa nedostaneme k žiadnym správam o týchto inštitúciách. Ja dúfam, že táto dnešná schôdza bude skutočne dobrým východiskovým bodom pre budúcnosť. Chcem sa pripojiť aj k tomu, čo hovorili predchádzajúci rečníci, keď naznačovali, že parlament aj v oblasti e, telekomunikácií chce silnejšie, integrovanejšie orgány na celoeurópskej úrovni. Takže my máme vysoké očakávania od vašej agentúry. Nejde tu samozrejme o príliš veľké očakávania vzhľadom na reálne kompetencie a na štatút a ceru, ale napriek tomu máme vysoké očakávania. No a ak dovolíte jedno odporúčanie, Chcela by som vás požiadať, aby ste s vašou skupinou na najvyššej možnej úrovni interpretovali mandát e, týchto konštitučných aktov, pretože náš parlament si želá, aby sa aplikoval istý harmonizačný proces, ktorý môže svoje vlastné dimenzie dosiahnuť len na európskej úrovni. Takže samozrejme my chceme dosiahnuť tieto ciele za e, rešpektovania praktické reality a dokumenty, e, ktoré vzídu z rokovaní medzi radou a parlamentov. A ešte chcem zopakovať to, čo povedala väčšina kolegov. Želáme si, aby táto agentúra čo najlepšie zohrávala svoju úlohu. Nech, ďakujem a dávam vám teraz slovo. The good wishes. Ďakujem za všetky e, želania. Ospravedlňujem sa za to, že všetkým asi odpoviem v angličtine, takže potom bude ľahšie asi vám všetkým aj porozumieť. Pán Vidal Quadras, tiež by som vám chcel poďakovať za vašu ponuku pomoci, pokiaľ ide o praktické veci. Budúci útorok už tu nebudem. E, pokiaľ ide o to, ako, ako, aké zložité bude nájsť e, vhodné priestory a teším sa vašej ponuke. Pokiaľ ide o tie súrnejšie otázky, už e, sa tu otázka prepojenia e, spomenula, je to veľmi aktuálna otázka a agentúra bude zohrávať svoju úlohu. Ako viete, naša agentúra nemá rozhodovacie právomoci, má však celkom dôležitú úlohu a pokiaľ ide o to prepojenie, to by som spojil aj s otázkou, ktorú položil. K tomu sa dostaneme vlastne neskôr. Pokiaľ ide o to, e, ako možno prepájať, je tu viacero vecí, ktoré agentúra urobiť môže. Môže e, udelovať stanoviska alebo názory na ten 10ročný plán. A tu pôjde o vhodnosť a primeranosť týchto plánov na podporu spoločného trhu. Ak si agentúra bude myslieť, že plány sú reštriktívne, pokiaľ ide o konkurenciu, o hospodárskú súťaž, o rozvoj e, rôznych sietí v členských krajinách, tak to povieme. A určite potom e, budeme konať. Potom teda takisto tu bude úloha tej snahe e, vyriešiť využitie e, existujúcich kapacít. Agentúra bude mať konzultatívnu e, úlohu. Na druhej strane tiež budeme môcť zasahovať, ak národní regulátori sa nezhodnú na tom, ako vyriešiť prepojenia medzi členskými krajinami, alebo ak sa spoločne rozhodnú delegovať rozhodnutie agentúram. Toto sú tie dva prípady, kde agentúra má rozhodovaciu právomoc, čo je e, záväzné pre účastníkov. Takže agentúra sa nezdrží e, prípadného nej signalizácie, ak bude problém s prepojeniami, ak by sa to dalo riešiť ekonomicky a prakticky otázka pani De Castillo, pokiaľ ide o nezávislosť regulátorov. Je to dôležitá otázka. Zlepšenie požiadavky nezávislosti. Je tu samozrejme požiadavka, aby boli regulátori nezávislí od priemyslu. Tiež nezávislí od e, štátnych orgánov budeme musieť vidieť, ako to riešia členské krajiny. Ale bude to lepšie, ako to máme teraz. Nie vždy to bolo jasné riešenie, pretože nadalej tu je možnosť, že by štátne orgány formálne potvrdzovali určité akty e, regulátorov. Takže dúfajme, že budúci rok e, budú nezávislejší e, regulátory tu medzi nami. Oveľa jednoduchšie je pracovať s regulátormi, ktorí majú politický mandát od členských krajín. Ďalej potom otázka hm, práv e, spotrebiteľov energií. Súhlasím, že to je obrovský problém a veľký význam to má. Verím, že agentúra bude po, alebo pomôže spotrebiteľom dvo, dvom, dvoma spôsobmi. Na jednej strane to bude podpora spoločného trhu, hospodárska súťaž by mala znižiť ceny. Niekedy ľudia e, mnohé očakávajú, ja mám tie skúsenosti, um, z Talianska. Otázka je, aké by boli bývali ceny za iných okolností. A myslím si, že ak by sme mohli dovršiť vytvorenie vnútorného trhu, tak väčšia hospodárska súťaž znamená lepšie práva pre spotrebiteľov, lepšie podmienky. Takže agentúra je jeden z jej hlavných cieľov, ak chceme podporovať spoločný trh, vnútorný trh, tak je to, už som to spomenul, e, sieťový e, kódex. To by spájalo e, na celej európskej úrovni jednotlivé kódexy a to by pomohlo expanzii. A to by bolo v centre spoločného trhu. Tiež monitorovanie maloobchodných cien, to je ďalšia zodpovednosť. Takže sa pozrieme na to, uvidíme, ako sa to rozvíja v rôznych členských krajinách, či sú tam anomálie. A to by bolo teda potom čím si, kde by boli na mieste odporúčania alebo upozornenie pre národných regulátorov, parlamentu alebo komisie. Pani Sartori, sa zaujímala o harmonizáciu a aké sú tu lehoty. Ja si myslím, že by sme mohli byť e, ambicioznejší, než len harmonizovať. Ako som spomenul, sú tu dôležité e, rámcové usmernenia, ktoré sú prioritami a ktoré podľa mňa by mali byť publikované agentúrami v prvých mesiacoch toho, tejto prevádzky. Množstvo sa už rego, realizovalo, momentálne to robia regulátory, takže agentúra bude v stave rozbehnúť sa. Už som spomenul, že dáme mimoriadnu prioritu tým rámcovým usmerneniam a pracovný program dostane parlament koncom e, mesiaca, bude teda potvrdený, ale tieto smernice očakávam, že výjdu končom, koncom roka alebo začiatkom budúceho roka. Rámcové usmernenia sú len začiatkom procesu, ktorý bude snáď viesť ku koncu k vytvoreniu toho, tých kódexov a tieto sieťové kódexy budú v súlade s usmerneniami a pôjdeme potom cez proces komitológie, kontroly. Takže tieto ďalšie kroky sú mimo kontroly agentúry, ale ak sa pokúšime, pokúsime urobiť našu prácu, tak môžeme dúfať, že aj ďalšie kroky budú nasledovať. Pokiaľ ide o vzťah medzi jednotlivými krajinami, už som povedal, že agentúra má zodpovednosť e, reagovať, ak sa dohodnú e, regulátory v jednotlivých krajinách, aby agentúra rozhodovala. Ak sa nezhodnú, tak po určitom období 6 či 12 mesiacov tá, to rozhodnutie prejde na agentúru, takže ona bude mať právomoci zodpovednosť zasahovať pri prípadných sporoch medzi jednotlivými regulátormi. Pán Turmes, situácia je lepšia, eh, keď zhrňame niekdajších 12 agentúr. regulácia má zabezpečiť, že tu budú konkurencieschopné trhy v Únii a hospodárska súťaž zabezpečí, že tieto spoločnosti nebudú zneužívať svoju pozíciu a nebudú mať e, moc nad trhom. Čím väčší je vnútorný trh, tým, lepšia, e, tým väčšia konkurencia medzi veľkými národnými spoločnosťami, regionálnymi spoločnosťami, ktoré nie sú také veľké na európskej úrovni. Takže toto je výzva, toto bolo cieľom integrovaného trhu. Budeme trh monitorovať a ak budú problémy, zdôrazníme ich, vyzdvihneme ich a budeme ich komunikovať eh, vám alebo komisii. Pán Rubich, vy ste hovorili o procese, v rámci ktorého ACER bude potvrdzovať, či budeme nasledovať najlepšie praktiky. To bude veľká možnosť pre ACER využiť skúsenosti všetkých európskych regulátorov. Sú tu dobré skúsenosti, ja e, spolupracoval som vždy s so talianskými e, regulátormi. Mali sme workshopy, kde sme si vymenali názory na regulačnú prax a mnohé sa tu dá naučiť od národných regulátorov, pokiaľ ide o najlepšie praktiky. A dúfajme, že zamestnanci ACRU si prinesú túto kultúru najlepších praktík z rôznych kútov Európy, tak naozaj som plný očakávaní, e, pokiaľ ide o spoluprácu s regulátormi. Pokiaľ ide o kompenzačný mechanizmus ITC, to je jedna z tém, ktorá podľa usmernenia 714 by mala byť riešená rámcovými usmerneniami. Je však pravdepodobné, že toto sa vyrieši už vopred. Agentúra sa bude na to pozerať, ako to funguje napriek monitorujúcej funkcii. Budeme o tom informovať parlament a radu. Pán Ody, pokiaľ ide o transparentnosť, agentúra má, má mandát e, rozsiahlo konzultovať, takže kým sa príjme akékoľvek rozhodnutie, bude tu konzultačné obdobie. Opätovne chcem využiť možnosť najlepších skúseností v Európe. Niektorí regulátori majú veľmi dobré konzultačné skúsenosti. RGEC má veľmi dobré konzultačné skúsenosti, takže agentúra pôjde rovnakou cestou, a pokiaľ ide o transparentnosť. Všetky rozhodnutia agentúry budú publikované spoločne s podpornými materiálmi, okrem tiem tých materiálov, ktoré sú považované za, za dôverné. Viem, že sú tu vysoké očakávania. Ja sám mám veľké očakávania spolu s kolegami a dúfam, že my v agentúre tieto očakávania aj splníme. Ďakujem. Grazie, grazie direttore e buon lavoro. Ďakujem, pán riaditeľ, a prajem vám veľa úspechov. Vysoko sme si ocenili vaše odpovede a ich presnosť, pretože myslím si, že my také presné otázky nedostávame často. Ďakujem ešte raz.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 Proseguiamo i nostri lavori. Budeme pokračovať v našej práci. Chceme požiadať našich hostí, aby zaujali svoje miesta. Áno. Vy... Ak dovolíte, môžem položiť jednu otázku na úvod. Metodickú otázku. Máme 45 minút, tuším. Mohli by sme to prosím urobiť tak, že zozbierame vždy tri otázky a potom bude odpoveď. Nemajme prosím 10 či 12 otázok, pretože potom tie odpovede nebudú vyčerpávajúce. Takže prosím v každom kole tri otázky, potom odpoveď a potom ďalšie tri otázky. Poviem, to bude dynamickejšie takýmto spôsobom. Sono, sono d'accordo con lei, sì, sì, sì, d'accordo. Áno, áno, súhlasím. Eh, Teraz, ako som hovorila, privítame našich hostí. Pán Quintana Treas, to je riaditeľ pre energiu DG Výskum a pán Frank Ebresko, riaditeľ eh, podnikov, spoločných európskych podnikov Fúzia pre energiu. Myslím si, že ako riaditeľ ste boli e, dezignovaní začiatkom tohto roku. Ja vás vítam, ospravedlňujem sa za to, že sme vás nechali čakať, kým príde tento bod programu na rad. A teraz chcem kolegov upozorniť, že vy vo vašich prezentáciách budete hovoriť o pokroku, ktorý sa dosiahol v projekte ITER a že takisto budete hovoriť o agentúre Fúzia pre energiu. Chcem vás požiadať, aby ste sa vo vašich vystúpeniach venovali finančným otázkam. My tu chceme pochopiť, či rozpočet rozpočtové prostriedky sú dostatočné alebo nie a teda prosíme vás, aby ste boli čo najjasnejší. Viem si predstaviť, aké e, vám položíme otázky a samozrejme chceme hovoriť aj o jednotlivých finančných prostriedkoch e, v rôznych etapách projektu. Takže najskôr dám slovo e, pánovi riaditeľovi DG Rešerš výskumu. Nech sa páči. Eh, Ďakujem, vážený pán predseda. Prajem vám dobrý deň. V prvom rade by som chcel povedať, že dohoda ITER bola podpísaná v roku 2006. Eurotom, Čína, Japonsko, Rusko, Južná Korea a USA ešte podpísali túto dohodu vychádzajúc z odhadu nákladov z roku 2001. V roku 2007 prebehla revízia zo strany nezávislého panela a na základe toho tieto odhady boli navýšené na dvojnásobok. Cieľom je zabezpečiť úspech programu ITER za priateľných nákladov pre európskych eh, daňových poplatníkov. Európska komisia tieto účely eh, urobila taký katalóg podmienok, vrátanie, e, teda odhadu nákladov, realistických e, časových harmonogramov a riadneho spravovania tohto projektu na všetkých úrovniach. V novembri 2009 Rada Európskej únie potvrdila jednomyselnú podporu programu ITER napriek navýšení nákladov Eh, samozrejme vychádzajú z tých záväzných podmienok, ktoré boli stanovené komisiou. Komisia potom neustále sledovala dodržiavanie týchto podmienok. V prvom rade, pokiaľ ide o hodnotenie odhady nákladov. Nákladová efektívnosť bola monitorovaná sa pomoci expertov členských štátov a zdá sa, že teraz máme naozaj vynikajúci odhad nákladov v rámci teda možností v tejto fázi. Je to 7,2 miliardy. Toto sú náklady Európy v tej fáze budovania programu ITER. To by malo byť do roku 2020. ITER a F4E fungujú na základe stanovitých priorít. Harmonogram toho projektu bol vylepšený. Faktory, ktoré v novembri 2009 viedli k tomu, že Európa odmietla harmonogram, tieto faktory boli zmiernené. Súčasný harmonogram sa zdá byť technicky priateľný pre Európu. Pokiaľ ide o riadne spravovanie celého projektu, komisia navrhla hodnotenie, ktoré prebehne, pardon, prebehlo v druhej polovici roku 2009 a e, záverom bolo, že organizáciu bude potrebné zmeniť, ako aj kultúru agentúry, tak aby táto mohla splniť e, ciele, ktoré si stanovilo v ITRE Európske spoločenstvo v roku 2010. Pán doktor Fan Piskov, e, nový riaditeľ, bol vymenovaný do funkcie a začal s reštrukturalizáciou agentúry z iniciatívy komisie Rada ITER v júni 2009 e, vytvorila správu alebo dali pracovať správu. Správa bola prezentovaná v decembri 2009 a z nej vyplynulo, že je potrebné urobiť zmeny na úrovni top managementu a v organizačnej štruktúre. Tie zmeny eh, momentálne začínajú prebiehať. Predpokladám, že sa zrealizujú v najbližších týždňoch. Komisia Komisia informuje Európsky parlament aj Radu o reformách v ITRI, v programe ITER. A čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že aby sa prostriedky poplatníkov Európskej únie používali náležitým spôsobom, všetky inštitúcie Európskej únie, Rada, Parlament aj Komisia musia zabezpečiť, aby tento projekt e, bol postavený na riadnych základoch, aby mal potrebnú finančnú podporu počas celého trvania e, z tej úvodnej fázy, ako aj e, následnej prevádzky. Európska únia sa musí vyhnúť e, situáciám podobným Galileu, pretože takýto prístup, aký sme mali povedať Galileu, Galilea, e, nie je e, nápomocný riadnemu využívaniu e, zdrojov, ktoré máme a spolupráci s našimi partnermi. Členské štáty musia prevziať svoj diel zodpovednosti tak, aby e, sa záväzky, ktoré má Európska únia voči ITER podarilo zrealizovať. Takže čo je potrebné? Je potrebné e, podporovať finančne celý tento projekt v úvodnej fáze aj vo fáze prevádzkovej. Toto je absolútne kľúčové. Naši medzinárodní partneri očakávajú, že Európska únia bude podporovať prijatie projektov. Tam ide teda vlastne o schvalovanie projektov, ich trvania, ich cieľov a ich financovania. A to by malo prebehnúť na najbližšom zasadnutí Rady ITER v polovici júna 2010 v Sútau v Číne. Komisia si myslí, že je potrebné, aby Rada garantovala dlhodobé financovanie ITER. Toto samozrejme posilní imič Európskej únie na medzinárodnej úrovni ako dôveryhodného partnera. Realizácia ITER je veľmi dôležitým prvkom a musí byť súčasťou priorít Európy na 2020. 1,4 miliardy eur v roku 2012 až 2014. To je podpora rozpočtových prostriedkov, potreba rozpočtových prostriedkov na záväzkoch. Komisia na tento účel chce predložiť e, návrhy, keď, budú, keď bude teda vlastne poriešená, poriešený ten dlhodobý rámec. vychádzajúc e, z pravidel rozpočtovej disciplíny, riadného zaobchádzania s finančnými prostriedkami a vychádzajúc aj z medzižiteľnej dohody a tiež v súlade so stratégiou Európa 2020. Ďakujem pekne za pozornosť. E Ďakujem. A teraz dám slovo pánovi Breskovi. Nech sa páči. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Vítajte, dámy a páni. Yes. So I will continue. Um, Budem teda pokračovať. Explain, but, uh... Najprv by som snáď vysvetlil, že vopred som dal k dispozícii prezentáciu, ale potom ma poprosili, aby som sa viac zameral na nákladovú časť, a to je teraz e, časť aktuálna. Budem mať teda kratšiu prezentáciu, ktorá pôjde len k tejto téme. Naďalej som pripravený e, odpovedať aj na otázky, ktoré by sa vzťahovali na materiál, ktorý som vám predtým e, dodal. Najprv zo pár slov k vysvetleniu, čo je ITER. It is a device. Je to nástroj na demonstrovanie vedeckej a technologickej schopnosti kontrolovanej fúzie výroby energie. Ak sa pozrieme na priesvitku, je to veľká elektromechanická štruktúra. Myslím si, že nie. Prego. No, I think we, we have... Myslím si, že toto je zorganizované na to, aby sme kládli otázky. Vieme, čo je ITER. Myslím, že by sme mali, mili postupovať v, v kladením otázok. Scusate, sorry. Prego. Prego, c'è una presidenza che risponde. Prego. Eh, consentiamo al nostro ospite. Dovolte mi, aby som vám odpovedala Myslím si, že musíme nechať, aby sa vyjadrili naši hostia. Požiadame nášho hostia, aby prešiel k podstate otázky, pretože e, naši kolegovia vedia e, dosť o tejto téme. So I won't take uh, too much time. Takže nezaberiem toľko času. The picture of ITER and you can see the... Vy tu vidíte rozsah a zložitosť zariadenia. Vidíte, kto sa na I3 zúčastňuje. Maj, môj predrečník vám už vysvetlil, je to medzinárodná spolupráca, na ktorej participujú uh, tieto krajiny. Ako budeme vybudovaní, to súvisí uh, s tou nákladovou otázkou, aby sme pochopili náklady. Rôzne časti sa rozštiepili na 85 balíčkov, a tie sa rozdelili medzi siedmimi participantmi, ktoré vidíte napravo. Takže väčšina z príspevkov na ITER prebieha prostredníctvom dodávok e, zariadenia, čiže materiálne, a nie poskytovaním hotovosti. Tu vidíme opätovne kľúčové technológie, ktoré bude musieť Európa poskytnúť Vidíme supervodivé magnety časti vákuového zariadenia, v ktorom prebieha fúzijná reakcia, časti prvej steny, prvého plášťa a dno, kde, sa, e, e, kde prebiehajú obrovské reakcie. Toto je zariadenie ITER o 10 rokov. Toto zariadenie už, teda ten priestor existuje, je tá platforma, ale práca ešte nezačala, mala by začať e, budúci mesiac s týčením e, prvej budovy a tiež sú terénu e, najväčšej budovy na tomto diagrame. Zmluvy pre túto prácu boli už zadané. Teraz k otázke nákladov. Dôležité je zdôrazniť, že Stavba ITRU je očividne projekt, veľký projekt, ktorý e, realizujeme a chcem vás upozorniť na to, že štyri obvyklé stránky e, projektu, to je znamená rozsah, časový harmonogram náklady a rizika a skutočnosť, že sú prepojené. Napríklad, ak sa pokúsite ísť e, s harmonogramom rýchlejšie, Znamená to vyššie náklady. Tiež tu nám ukazujem, ako sa zdieľa zodpovednosť medzi jednotlivými organizáciami. Predovšetkým ITER, e, organizačná zložka v Kadaraš, je zodpovedná za rozsah tohoto celého návrhu. In terms of what features are included and such like. Uh, the timetable Časový harmonogram je takisto z, z pravidla, teraz veľkej časti v e, ruke organizačnej zložky ITERu, pričom ale náklady a rizika sú hlavne e, v rukách e, združenia Fusion for Energy a ďalších e, participantov dohody ITER, predovšetkým organizácií, ktoré e, poskytujú to zariadenie a tie, ktoré poskytujú aj e, hotovostné príspevky. Nemyslím si, že čísla a tu na tejto priesvitke sú výrazné, viditeľné. Sú v súlade s číslami vo, vo znamenaní, ktoré Európska komisia parlamentu poskytla. Ukazujú vlastne vývoj nákladov od e, odhadovaných čísiel v roku 2001 až do terajšieho okamžiku Vidíme tiež stielanie tých nákladov medzi tými materiálnymi a hotovostnými eh, príspevkami. K detailom z týchto nákladov sa môžeme vrátiť neskôr, ak si to želáte. Potom tu vidíme eh, niektoré z dôvodov pre nárast nákladov, ktoré e, môj kolega už spomenul je dôležité pochopiť, prečo náklady narástli, ak ich chceme teraz kontrolovať. One, fast... V rýchlosti ten návrh z roku 2001 nebol ešte kompletný a to v správe z tej doby bolo aj potvrdené. Po druhé, dizajn z roku 2001 bol generický, bol v so vzťahu k akejkoľvek inej prevádzke vo svete. A museli sme ho pre Kadaraš adaptovať, pretože tu sú e, e, niekedy zemetrasenia a preto musíme dať seizmické izolátory pod hlavné budovy. Po tretie, pôvodný dizajn návrh mal obsahovať e, určité rizika, takže dovtedy, odvtedy sme pridali na zníženie týchto rizík dodatočné prvky, ale to zvýšilo náklady. Ďalší štvrtý dôvod. Inflácia vo vzťahu k materiálom, ktoré, e, z ktorých sú tieto zariadenia vyrobené, určité kovy konkrétne, boli oveľa väčšie, bola oveľa väčšia než, než očakávaná inflácia pri odhadovaní nákladov. Piatý dôvod tak ako to dokazujú niektoré predošlé body, ten návrh nebol dovršený, takže ešte sme museli na ňom výrazne e, pracovať a to znamenalo aj nasadenie pracovníkov a náklady. E, o nich som už hovoril. 6 množstvo z organizácií, ktoré sa podielajú na projekte, e, je úplne, sú úplne nové. Napríklad organizačná zložka v Kadaraši, potom E, organizácia Fuel for Energy v Barcelóne a podobné e, zúčastnené strany. Trvalo tri roky, než sme tieto organizácie vôbec spojaznili, najali pracovníkov, spustili procesy a e, spojaznili ich, takže ten odhad je teraz 3 či 4 roky dlhší. Aj to zvyšuje náklady. No a na záver množstvo zúčastnených strán sa od roku 2001 zvýšilo a to zvyšuje aj náklady, pretože sú tu komplexnejšie prepojenia. Uh, the robustness of the estimates are... Tu vidíme o, zo pár bodov k, tej, k tej veľk, tomu veľkému rozsahu tých odhadov. Náklad uh, týchto, teda tieto nákladové odhady sa viackrát uh, revidovali pre uh, tú stran organizačnej jednotky aj za, št- uh, F4E. E. Hlavné nárasty už boli e, odhalené v roku 2008 a začiatkom 2009 a odtedy bolo len málo e, nárastov z špecifických dôvodov. Tretí bod. Teraz sme v fáze zadávania zmluv predstaviteľom priemyslu terajšie obstarávanie je viac menej v súlade s odhadmi. Niektoré časti sú nižšie, niektoré vyššie, ale v priemere nie sú až tak odlišné. Ďalší dôvod, projekt sa projekt po, po, pokročil. Tento ďalší, e, toto ďalšie dizajnovanie e, je už takmer hotové. Čoraz menej prác je potrebných a preto je aj menšie riziko. Boli tu aj rezervy na neočakávané udalosti. Tie sme zapracovali v spracovacej i montážnej fáze. E, nemáme tu však špeciálnu rezervu na, pre, na abnormálne e, riziká, ktoré môžu nastať. Ak sú tu e, rizika, tak s nimi sa vysporiadávame ad hoc, keď sa udejú. A na záver zo pár E, činností, ktoré do určitej miery už prebiehajú a ktoré teraz e, zintenzívnime, aby sme zvládali náklady, aby sme e, nedospeli k ďalšiemu narastaniu odhadovaných nákladov. Je to moja posledná priesvitka. Poprvé, kvôli tejto zmesi zodpovednosti medzi organizačnou jednotkou ITER a domácimi Eh, organizáciami, ako je ehm, F4E. Budeme užšie spolupracovať, aby sa nemenil rozsah ani harmonogram. Ďalej potom budeme sa snažiť ušetriť náklady v našej činnosti a kedykoľvek narastú náklady, napríklad keď dosiahneme eh, nejaký tender pre určitú prácu, ak budú náklady vyššie ako odhadované, budeme to výrazne e, spochybňovať. V trojka Ak chcete, tu skončím a e, prejdeme už k otázkam. V každom prípade nechávam to na obrazovke. Ďakujem vás prerušila, ale myslím, že budeme môcť tieto body spomenúť v našej diskusii. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi dobre pozorne som si e, ten, tieto príspevky vypočula a vyzývajú k podpore, eh, ale keď chceme niekoho podporiť, musíme dôverovať. A musím priznať, že v roku 2001 sme vykonali hodnotenie, boli to experti a bolo, hovorilo sa o 2,7 miliardy a v roku 2009 sa hovorí 2,5 násobne viac prostriedkov, ako bolo tých 2,7 miliard. Pochopíte, ak došlo k 30-percentnému zvýšeniu, tak vaše zdôvodnenie inflácie, zemetrasení a tak ďalej. No, ale predsa my nežijeme v Japonsku. E, zvýšenie platov personálu a tak ďalej. Ja naozaj nechápem. Buď ste na začiatku podcenili náklady, ako to bolo napríklad v, P- v prípade PR, ktoré boli predávané vo Fínsku. Pôvodne sa predávali za 3 miliardy eur a teraz je to 6-7 e, miliard eur a vy nám teraz predávate ITER a po- podceňujete tú cenu, aby, aby to prijali jednotlivé štáty a vy nám teraz hovoríte, ale je tu nadhodnotenie. A druhá vec, ktorá ma šokuje a tam naozaj nemôžem dôverovať, keď pozerám na e, náklady na fungovanie a na e, búranie, tak to nebolo podhodnotené. E, môže mi komisia potvrdiť, že výdavky na fungovanie, na stavbu a na búracie práce e, majú stále tú istú výšku zhruba 5 miliard eur. Pred niekoľkými rokmi sa to hovorilo, máme tu predsa miliardové náklady na fungovanie. A ja myslím si, že mm, e, dvor auditorov by mal e, náklady na ITER e, vyhodnotiť, pretože ak nie, tak všetky členské štáty budú poškodené touto bielou veľrybou, ktorá nám bude E, prinášať energiu, ale až od roku 2050, keď tu už ľudstvo nebude. Tak... E, e, la parola Ďakujem a teraz pán kolega Mesároš. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm, tisztelettel üdvözlöm a... Ďakujem, pani predsednička. Ja tu srdečne vítam pána riaditeľa, pána generálneho riaditeľa. Chcem sa im veľmi pekne poďakovať za ich prezentácie ja vôbec nesúhlasím s tým, čo povedala kolegyňa, ktorá teraz vystúpila. Podľa mňa hovoríme o výskume a vo výskume je potrebné zohľadňovať určité aspekty a využívať určité mechanizmy. Pozrime sa na to, koľko prostriedkov išlo pred tými rokmi na na iné programy, tak e, musíme e, tento projekt podporiť. My Žijeme v časoch krízy a aby sme túto krízu prekonali, potrebujeme takú stratégiu energie, ktorá prinesie Európanom bezpečné dodávky energie. Projekt ITER slúži presne na tento cieľ a chcel by s príkladom, príkladom, že jadrová energia môže byť využitá aj na mierové účely. Ide o zdroj energie, ktorý je čistý, ktorý neprodukuje žiadne emisie CO2 po príčine Indie, Japonsku a USA. Je Európa ďalšou krajinou, ktorá môže prevziať e, vodcovskú úlohu, preto je tento projekt mimoriadne dôležitý pre Európsku úniu. Ide o otázku, ktorá je čiastočne politická. Ak som teraz správne informovaný, tento projekt je jediným výskumným projektom, ktorý Európska únia koordinuje. Keď e, tu poľavíme, tak môže niektorý z našich partnerov nás krátka nahradiť e, na, po, na pozícii tohto koordinátora. Takže je dôležité to financovať Potrebujeme ďalšie zdroje, ale musíme e, samozrejme posúdiť, aké možnosti financovania sú na tomto mieste najvýhodnejšie. Európska investičná banka zrejme nebude dobrým riešením reštrukturalizácia finančných prostriedkov asi tiež nebude dobrým riešením. Pretože by to mohlo mať negatívne dopady na stratégiu Európy 2020. Ja podporujem také riešenie, ktoré členské štáty výzve spoločne tento projekt financovať. 27 členských štátov a Švajčiarsko musia v dispozícii 1,4 miliardy eur na účely tohto projektu. Toto je prístup, ktorý podporujem ja. Projekt ITER je pozitívnou iniciatívou a mohol by byť príkladom, vzorom v oblasti výskumu atomovej energie. Prednedávnom som navštívil KET, tento inštitút v Karlsruhe a pánovi riaditeľovi by som rád položil otázku, ako to vyzerá časovým harmonogramom a s e, momentálnymi výsledkami alebo už dosiahnutými výsledkami. Ja ja teraz e, zase budeme mať bloky otázky, odpovede. Pán Turmes, myslím si, že dúfam, že tlmočníci nám dajú niekoľko minút navyše. Super, tuto. Takže m, budeme sa snažiť, aby mal každý možnosť vyjadriť sa. Pani Harms. Pardon. Pani Harms. Uh, ďakujem za slovo. Musím na úvod povedať, že ma naozaj prekvapilo, že uh, v roku 2001 podpora dizajnu tohto reaktora bola rozhodnutá vo vysokej výške a teraz zistujem, že ten dizajn sme, ktorý sme podporili, tedy ešte nebol kompletný. to je naozaj škandalozné oznámenie kolegovia v Európskom parlamente, ktorí sa zaoberali podporou ITER ja si kladiem otázku, koľko času potrebuje naštartovanie takéto projekty, aby boli kompletné, aby sa dali kompletne hľadnúť ich náklady. A podľa mňa by ste nám to ešte mohli vysvetliť. Aktuálne by ma zaujímalo následovné. Prečo rada minulý týždeň, tuším, to bolo minulý týždeň, prečo sa rada nedokázala dohodnúť na ďalšom financovaní Zaujímalo by ma, aké rôzne scenáre nákladov Európska komisia pripravila, teda s akými prípadmi môžeme teoreticky počítať, na aké situácie máme na mieru ušité scenáre Ďalšia otázka, existuje nejaký scenár pre možné časové oddialenie, ak ten dizajn teda ešte nie je skompletizovaný? Ďalšia otázka, diskutovalo sa napríklad aj o možnosti nejakej e, realizácie tohto výskumu v menšom rozsahu, v redukovanom rozsahu. Ten veľký reaktor e, bol predsa sporný a Tiež ma zaujímalo, či sa diskutovalo aj o tom, že projekt by možno celý mohol byť odložený ad acta, pretože takéto navýšenie nákladov predsa musí nevyhnutne viesť k tomu, že si človek vážne položí otázku e, úplného zrušenia projektu. Takže aké scenáre komisia prezentovala? Ďalšia vec, ako to bude s ďalším postupom? Bude tu ďalšia rada konkurenčná, ktorá o tom rozhodne. E, a ak takáto rada prospodárskú súťaž nebude, ktorá by rozhodla o ďalšom financovaní, tak potom rada ITER bude odsúdnutá na neskôr, alebo ako si to v komisii prosím pekne predstavujú. Piccola confusione perché avevo dato la parola. Je to taký malý zmetok. Ja som da, dala slovo nášmu kolegovi Remekovi. Neviem, čo sa stalo. Možno som zle jeho meno vyslovila. Ďakujem, ja nebudem komentovať, položím iba otázku a krátku poznámku. Osobne si myslím, že projekt ITER stojí za to, keď sa ľudia v minulosti, v ďalekej histórii poprvýkrát e, dostali k ohňu, najskôr sa ho báli, doteraz oheň nie je zvládnutý, stále nám hrozia požiare, ale ľudstvo to posunulo dopredu, a možnosť získavania energie z jadrovej fúzie je skutočne veľká výzva a ja verím, že k tomu niekedy dôjde. Z hľadiska nákladov a ich obrovského navýšenia by ma zaujímala otázka, keďže je len o projekt EÚ, ako sa to potom premieta medzi ostatných partnerov, ktorí participujú na tomto projekte a ako sa k tomu títo ďalší partnery stavajú. Ďakujem. minuti e mancano solo due interventi. Terms, eh, Odi, no. Ešte dve vystúpenia, pán Turmes, pán Odi. E, predsednička bohužiaľ pokračuje bez mikrofónu. Turmes, eh, Brezina hm? e Odi. Diamo la parola per una breve replica e poi ancora rapidamente un secondo giro. Prego. Že pán Březina.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 tou otázkou, ktorá sa týkala dizajnu tohto zariadenia. V roku 2001 sme mali pripravený dobrý dizajn, kompletné zariadenie. Ak hovorím, že to nebolo kompletné, tým nemyslím, že to bolo pripravené len z polovice, ale poprvé boli tu ešte nejaké medzery, tie systémy, ktorých sa skladá tento, tento nástroj, boli nadizajnované, ale tie rozhrania medzi systémami a niektoré sprepojenie medzi tými systémami neboli rozpracované do detajlov. V tomto zmysle ten dizajn nebol kompletný. Tiež som uvádzal, že ešte sme nevedeli, kde to zariadenie bude stáť a ten dizajn nebol adaptovaný na potreby príslušnej lokality, takže zase bolo treba ešte toto doladiť. A ešte tretia vec, ten dizajn, ten návrh bol v roku 2001 vyhovujúci, ale niektoré z jeho aspektov boli vnímané ako riziko, pokiaľ ide o výkonnosť zariadenia a tieto veci sa nám podarilo teda preskúmať a bolo prijaté rozhodnutie v tom zmysle, že sa to zariadenie doplní o ďalšie mechanizmy, aby sme znížili alebo úplne odstranili tieto rizika. Takže myslím si, že naozaj z dobrých dôvodov ten dizajn bol sfinišovaný, bol vylepšený skompletizovaný a to má samozrejme dopady na náklady. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Yes, I can tackle... Ak dovolíte, ja sa budem venovať tým scenárom, aké scenáre komisia pripravila oznámenie, ktoré ste dostali, to jasne vyplýva, že komisia chce záväzok financovaniu do konca konštrukčnej fáze a, fázy a prevádzkovej fázy, aby sme zabezpečili takéto financovanie, aby tu nebola kríza typu tej dnešnej do budúcna. 7,2 miliardy, to je ten odhad nákladov. Tieto prostriedky musíme zabezpečiť do roku 2020 minimálne, to je tá fáza konštrukcie. To sú náklady predpokladané na konštrukciu. Pokiaľ ide o prevádzku, nevieme prečo by sa nemalo pokračovať Veľké náklady budú teda v tej úvodnej fáze, počas prevádzky to už budú iba náklady na údržbu, na zachovanie riadného fungovania toho zariadenia. Takže rozpočet v zásade by nemal byť dotknutý, prehodnotený. Toto je ten želaný scenár, dlhodobý záväzok do roku 2020 a keď tento záväzok z rady vyjde, tak potom komisia predstaví návrh potenciálnych možností financovania na rok 2012 a 2013. Tam zatiaľ je nesúlad medzi našim rozpočtom a potrebou financovania zariadenia. Časový harmonogram Otázka pána Mesaroša. Fáza konštrukcie začala. Budovy budú postavené. Tendre budú spustené v najbližších mesiacoch s rozdelením na 12 tendrov. Do roku 2015 by to malo byť skompletizované, namontované Teraz sa chceme začať s montážou a koniec konštrukčnej fázy. Prvá plazma by mala byť k dispozícii koncom roku 2019 a za všetkom roku 2020 by DT prvá reakcia tohto typu by mala prvom roku 2026-2027. Toto je ten časový harmonogram, ktorý momentálne máme, s ktorým počítame. Vďaka. Poprosím. Poprosím vás, aby ste boli veľmi struční, lebo budem, inak budeme pokračovať bez tlmočenia. Nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsednička. Chcel by som najskôr povedal, že veľmi ľutujem, že Európsky parlament nebol pripojený do počas celého vývoja a nevedel o ťažkostiach tejto témy. Pán Kantána, vy ste povedali, že členské štáty boli zodpovedné. Ja vám chcem povedať, že nie, že to je komisia, ktorá má svoj diel zodpovednosti. Komisia je zodpovedná, pretože e, rada položila otázku v novembri 2009 a vy e, v máji 2010 veľmi stru, e, podáte stručný oznám nie sú tam žiadne vysvetlenia. Ja ďakujem pánovi Briskovi, ale nie sú tam e, v tom oznámení vysvetlenia, ktoré si nám poskytli dnes. A čo sa dnes deje? Rozpočtové obmedzenia začínajú e, mať prevahu nad vedeckými, priemyselnými e, a energetickými argumentami a to je poľutovania hodné a navyše to dáva dojem, že Európska únia nedokáže vytvoriť veľký projekt. A za toto je zodpovedná komisia a nie členské štáty. Hovorím to preto, lebo my e, členovia parlamentu, napríklad pokiaľ ide o krízu eura, sme, upozor- my spochybňovali, upozorňovali členské štáty a myslím si, že Európska komisia musí prevziať túto zodpovednosť. A v tomto dokumente, ktorý nám poslala komisia, nie je žiadny odsek o e, svetovej dimenzii tohto projektu. To nie je európsky projekt, to je svetový projekt. A chcem ešte doložiť, že v tých finančných ťažkostiach, ktoré máme, e, naši partneri sú do toho pripojení. Aký je postoj Američanov? Ja som bol minulý týždeň v Šanghaji na svetovej výstave E, dali sme tam nejakú zmienku o ITERI, e čo je svetový projekt. Prečo nás nikto nekonzultoval? Ja som do tejto aféry zapojený, ale vnímam to veľmi zle, pretože Európska únia predsa nemôže riadiť a správovať celý projekt, ktorý je svetovým projektom. Ľutujem túto situáciu. E, ja som na schôdzi koordinátorov navrhol, aby sme vyšli s iniciatívou parlamentu, lebo nadišiel čas, aby sme E, prijali e, túto iniciatívu a aby sme podporili tento výnimočný projekt a môžem vám potvrdiť, že my môžeme povedať, no ja som tam nebol, ale, ale mm, te, te, my musíme pracovať aj pre budúce generácie. La parola kolega poi Brezina. E Ďakujem, pán Brezina. A ešte tam máme pána Quintanu. Pán Turmes, mám štyri konkrétne otázky, na ktoré by som chcela aj veľmi presné, konkrétne odpovede. Poprvé, Aký je príspevok Francúzska? Pretože Francúzsko sa zaviazalo, že zaplatí 20 nákladov na konštrukciu, na vybudovanie. Konstrukčné náklady, o aké ide o ten odhad roku 2001, alebo ide o aktuálny o aktuálny odhad, ako je to s tým príspevkom Francúzska. Môžete nám prosím povedať, z čoho sa, alebo ako sa tie náklady rozdielia na členské štáty, aby sme vedeli, kto koľko zaplatí z detočných nákladov. Pretože áno, môžeme sa o tom rozprávať, ale Luxembursko napríklad, Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia, kto koľko, my nevieme, akou mierou s nami počítate vo vašich kalkuláciách. Tretia otázka. Medzinárodná dimenzia. Obamová vláda v roku 2011 na tento rok pripravila rozpočet a je tam 18 miliónov eur na projekt ITER. V našich výpočtoch to nie je trojnásobné návyšenie podľa našich kalkulácií. Takže je tu nepomer navýšenie prostriedkov v EÚ a to, čo plánuje minúť USA. Takže čo naplánovali Američania vo svojom rozpočte a čo by mali zaplatiť v pomere k navýšeniu toho európskeho podielu. A ešte po štvrté, ako si môžete dovoliť, ako si dovolujete zaviazať sa do roku 2020 na celé obdobie tej konštrukčnej fázy. A my ako parlament sme ešte ani nerozhodli o finančnom výhľade po roku 2013. Takže čo robíte? Vy sa snažíte nejakým spôsobom 17 miliard eur e, z ďalšieho rozpočtu, z ďalšieho finančného výhľadu e, nejakým spôsobom si uzurpovať sami pre seba. Pán Březina, nech sa páči. A naozaj prosím stručne a rýchlo. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel podporiť tento projekt, pretože nádeje, ktoré sú spojené s jadrovou fúziou, musíme vyskúšať. Je to cesta do budúcnosti a ja by som chcel upozorniť našich hostí, že e, teraz e, E, sú cieľom útokov najmä našich zelených kolegov, pretože pre nich sú istým spôsobom nebezpeční. Ak sa podarí jadrovú fúziu dosiahnuť, tak časť toho, čo oni tvrdia, je ohrozené, takže ja sa tej ich nervozite nečudujem. Kladiem vám otázky, na ktoré nemôžete vedieť odpovede, pretože ste uprostred projektu, ktorý vzhľadom na jeho rozsah a náklady, vzhľadom na to, že to je výskum, jednoducho nemôžete na mnohé veci z toho odpovedať. Ale rád by som položil jednu otázku a síce spolupracujete s navrhovaným rusko-talianským projektom, ktorý sa má e, volať Igniter a ako sa pozeráte na perspektívu dosiahnutia fúzie pomocou lajzrovej reakcie. Ďakujem. La parola kolega Remek, che non ha potuto... E, pán Remek, vy ste ešte chceli niečo doložiť, lebo vlastne vy ste nedostali odpoveď, takže E, tlmočníkov poprosím, aby ešte trošku chvíľku zostali. Moja otázka spočívala v tom, aký podiel zvýšených nákladov ponesú ostatní partnery na projekte. Či aj oni budú znášať e, tieto zvýšené náklady. risposta a tutti? A tutti, sì, sì, sì. In inglese ormai parliamo solo. Sì, sì, ah, va bene. Uh, I'll, I'll speak in English. Let me first address the international issue. Takže najskôr tá medzinárodná otázka, v tej by som sa vyjadril. Prvá vec, ktorú musia všetci chápať, je, že podľa dohody každý z partnerov sa má hmotnými príspevkami zúčastňovať, materiálnymi príspevkami. To znamená, že každý musí do projektu vložiť určitý počet komponentov bez ohľadu na ich hodnotu. Čiže ak sa zvýšia náklady tých príspevkov, ktorými sa zaviazala Európska únia, tak to nie je problém tých ostatných partnerov. Každý musí nejaké komponenty vložiť v roku 2001 bol prijatý nejaký odhad, vtedy to bolo rovnako hodnotné tie príspevky, tá, no, my sme prispeli 45 sme sa teraz zaviazali, oni majú ostatní menšie, menšiu účasť na celkových nákladoch, ale podľa odhadov z roku 2001. Náklady sa zvýšili eh, v rozličnej miere pre rôznych partnerov. Toto je problém každého jedného aktéra. Ak my v Európe teraz máme problém, je to náš problém, nie je to problém Ameriky. Ostatní možno majú svoje vlastné problémy, týkajúce sa ich vlastných komponentov, nie tých našich. S budovami budovy na úvod mali stať 550 miliónov eur. Tie náklady sa navýšili na úroveň 1,4 miliardy, 3 či 4. A toto naši experti potvrdili z členských štátov. A samozrejme, že to sú náklady, ktoré bude znášať Európa. Samozrejme, že došlo v návyšení v rozpočte jednotlivých partnerov. A my budeme prispieť hlavne v tej úvodnej fáze. Takže e, tá naša investícia sa bude realizovať v tej počiatočnej fáze a investície ostatných partnerov pôjdu na rad až neskôr, lebo my budujeme budovy a tie sú predpokladom na fungovanie celého projektu. Takže všetci partneri majú navýšenia, ale iného typu než Európska únia. Naši partneri sa tešia, že chceme schváliť usmernenia, ale musíme mať samozrejme aj skôr garancie našho záväzku. A tu to je potrebná samozrejme finančná podpora, náležitá finančná podpora. Pán Turmes, vy ste hovorili o príspevku USA. A to Francúzsko, prosím, kričí pán Turmes.